Cari colleghi, è un piacere riprendere questo pomeriggio. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby sme opätovne začali s rokovaním nášho programu. Budeme pokračovať ďalej, budeme diskutovať so zástupcami predsedníctva rady a chcem poďakovať pánovi ministrovi Luigi Galettimu za to, že sa k nám pridal a dnes popoludní. Je to pán minister, ktorý je veľmi špecifický E, má na starosti životné prostredie a treba mu dvojnásobne poďakovať, pretože okrem toho, že má na starosti všetky aktivity v oblasti vyťahovania vraku kosti Konkordie, e, tak okrem toho, že teda dokázal dostať tento vrak z ostrova Gilio preč, tak e, dokázal aj napriek týmto starostiam a týmto problémom prísť sem, má veľmi náročný rezort a bude tu medzi nami, aby nám predstavil priority talianského predsedníctva pre tento semester. Takže nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán eh, predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Skôr mi dovolte, alebo pre všetkým mi dovolte poďakovať vám, pánovi predsedovi, podpredsedom, za to, že ste mi dali takúto vynikajúcu príležitosť komunikovať s vami a zároveň ďakujem za to, že ste mi dali možnosť aby som vám e, mohol načrtnúť e, program v oblasti životného prostredia a diskutovať o, tom, o, o ňom s vami. Takže dovolte mi predovšetkým, aby som počiarkol jednu vec. A síce dobrú vôľu tohoto predsedníctva spolupracovať kontinuálnym a úprimným spôsobom s vami, s parlamentným zhromaždením, a to s cieľom e, dosiahnuť ukončenie rokovania o niektorých témach a zároveň by sme dosiahli dobrú a pozitívnu výmenu názorov o týchto témach to, čo sa nepodarí uzavrieť počas talianského predsedníctva, bude posunuté ďalej, ale boli by sme veľmi radi, aby sme posunuli čo najďalej mnohé veci a zároveň sme veľmi ochotní počúvať vaše názory. V každom prípade, ak chceme skutočne úprimne a účinne spolupracovať počas týchto šiestich mesov, a nielen počas týchto šiestich mesiacov, ale počas celého vášho legislatívneho obdobia, tá úzka spolupráca medzi radou a parlamentom bude kľúčom k úspechu. A som presvedčený, že predovšetkým v oblasti, ktorá sa týka našej pôsobnosti a síce životného prostredia, tu jednoducho nemôžeme e, nemôžeme sa opierať len o rozdiely v politických rodinách čo sa týka hlavných politických rodín, máme tu veľký spoločný zámer a veľký presah našich aktivít a preto je dôležité, aby sme hľadali to, čo nás spája. To sú témy, ktoré sú tak národné, ako aj európske a najmä globálne. Máme tu v tomto smere naozaj obrovskú zodpovednosť. Program v oblasti životného prostredia sa opiera o témy rastu a tvorby zelených pracovných miest. E, berie do úvahy predovšetkým napredovanie na úrovni e, Rady ministrov e, životného prostredia počas litovského a gréckého predsedníctva. Obom predsedníctvam chcem poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali. Toto je kľúčová téma. My ako talianské predsedníctvo nielen v oblasti životného prostredia, ale vo všetkých sektoroch sme do stredobodu pozornosti dali tému rastu a pracovných príležitostí. Som presvedčený, že najmä my v oblasti životného prostredia dokážeme e, urobiť veľa preto, aby sme naplnili tento cieľ a dokážeme vykonať veľký kus práce. Týka sa o zmenu kultúry, o zmenu myslenia. Ide o to, aby sme dokázali dať e, životné prostredie do kontextu rastu a tvorby pracovných príležitostí, aby sme dokázali chrániť životné prostredie, čo je našim základným cieľom a stredobodom našich aktivít, ale zároveň musíme zdôrazniť to, že e, v rámci našich krajín v Európe a na svete Nemôže tu byť viac e, udržateľný rast a, za, e, a bez toho, a tvorba pracovných príležitostí, bez toho, aby sme do stredobodu našej pozornosti dali aj tému životného prostredia. Životné prostredie je kľúčom pre budúcnosť. Je to kľúč pre tvorbu rastu a pracovných príležitostí a toto je práve tá obrovská výzva, ktorá pred nami stojí v oblasti zmeny kultúry myslenia. Dnes e, podporený údajmi a vedeckými faktami vidíme, že toto je sektor, ktorý počas hospodárskej krízy dokázal rásť. Tak, čo sa týka celkového objemu tvorby HDP, ako aj v oblasti tvorby pracovných príležitostí. Hovoríme o zelenom hospodárstve, o zelenej ekonomike. A v, tejto smere, v tomto smere musíme naozaj urobiť výrazný krok dopredu. Musíme všetkých presvedčiť v Európe, že rast a pracovné príležitosti dokážeme zabezpečiť nielen cez zelené hospodárstvo, ale vo všetkých sektoroch hospodárstva vrátane tých, ktorí sú považované, ktoré sú považované historicky za tie najťažšie. Napríklad výroba cementu. Aby sme povedali ako konkrétny príklad, aj tu je nevyhnutné eh, myslieť environmentálne. Je dôležité, aby sme všetko vnímali cez prizmu zeleného hospodárstva. Nemôžeme oddeliť tému e, hospodárstva a tému ochrany životného prostredia. To všetko sa musí stať difúznou témou, ktorá prepája jednotlivé sektory hospodárstva. Talianské predsedníctvo už viackrát počiarkovalo, že téma, e, alebo hlavná téma nášho roka bude otázka rastu a tvorby pracovných príležitostí. A v tomto smere je naozaj dôležité to vnímať najmä v kontexte e, obnovy dôvery e, v rast, vo verejnú politiku a v ochranu e, pracovných príležitostí životného prostredia. A my sme nedávno vyslali veľmi jednoznačný signál. A síce, ak nedokážeme príjmať rýchle a účinné rozhodnutia v záujme našich občanov, ktorých tu zastupujeme, tak e, nie len, že toto legislatívne obdobie zlyhá, ale aj my e, riskujeme, že potopíme celý projekt Európskej únie a to naozaj nemôžeme dovoliť. Takže naozaj je nevyhnutné presadiť istú zmenu. Environmentálna politika, ktorú zdieľa aj, ktorá je má vysokú prioritu aj podľa názoru e, na meraní verejnej mienky v jednotlivých členských štátov, tu musíme e, zdôrazňovať európsky rozmer a spájať ho so záujmami a, a úmyslami európskych občanov. Takže ochrana životného prostredia, boj proti klimatickým zmenám to všetko pre talianské predsedníctvo je súčasťou jednej komplexnej stratégie, pretože sme presvedčení, že rast, ktorý musíme dosiahnuť, je taký, ktorý zároveň bude podporovať aj konkurencieschopnosť európskeho systému a zároveň jediný spôsob, ako dosiahnuť kombináciu týchto faktorov, je zelená ekonomika, zelený rast. Na neformálnej rade ministrov v Miláne pre životné prostredie a prácu e, sme sa stretli teraz nedávno minulý týždeň a mali sme tam tému práve diskusie medzi všetkými ministrami životného prostredia so všetkými ministrami práce a sociálnych vecí. A diskutovali sme o presahu týchto dvoch tém a diskutovali sme o tom, ktoré konkrétne nástroje môžu naše krajiny používať preto, aby sme dokázali ehm, podporiť to, a čo som práve zdôrazňoval, a to je tá najväčšia pliaga nášho storočia. A to je nezamestnanosť, predovšetkým nezamestnanosť mladých hospodársky rozvoj. A zároveň úspech toho, tejto milánskej schôdzky potvrdil, že politický postoj v integrovanej podobe je kľúčový preto, aby sme dokázali um, vytvoriť potenciál pre rast, tvorbu pracovných príležitostí, aby sme čelili tým výzvam, ktoré sú spojené s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude odolné voči klimatickým zmenám a zároveň ktoré bude postavené na rozumnom a udržateľnom využívaní energetických zdrojov. Počas nášho predsedníctva máme plán e, vlastne revidovať niektoré plány, ktoré tu už boli prijaté v minulosti. E, počas európskeho semestra máme na stole konkrétne otázku zelených pracovných miest. A to je historická zmena. Je to vlastne otočenie celkového konceptu európskeho semestra, tak aby sme sa na neho pozerali cez novú prízbu. A síce čo sa týka riadenia a správy európskeho semestra, do tohoto procesu E, zapojíme vlastne radu pre e, prácu a sociálne záležitosti, ale aj radu ministrov pre e, financie. A my by sme boli radi, keby sa do, tejto, do tohto systému európskeho semestra naplno zapojila aj rada ministrov životného prostredia. Preto, my teda, do, preto sa teda snažíme do stredobodu všetky aktivít dávať tému životného prostredia a potrebujeme v tomto aj vašu podporu ako Európskeho parlamentu. Každá dôležitá transformácia, aj tá, ktorá má byť medzi zeleným a hnedým hospodárstvom, tá si vyžaduje e, obmedzovanie nevyhnutných alebo teda možných negatívnych dopadov na existujúce pracovné miesta. Čo sa týka existujúcich priemyselných politik, tak tieto politiky musia byť nasmerované smerom tranzície, európsky semester a zároveň strednodobá revízia Európskej stratégie do roku 2020 v oblasti udrateľného rastu, rozumného a inkluzívneho rastu, to všetko predstavuje vynikajúca príležitosť preto, aby sme do stredobodu všetkých aktivít dali práve ehm, environmentálny rozmer a jeho správu a riadenie. Tou veľkou výzvou je v podstate prekonať to tradičné rozdelenie úloh medzi hospodárstvom a životným prostredím vo všeobecnosti e, sa snažíme na obe témy pozerať z jedného uhla, tak aby sme dokázali environmentálny rast a ochranu spojiť s hospodárskymi záujmami. A práve preto je naozaj veľmi dôležité robiť hospodárske rozhodnutia cez prízmu pohľadu na ochranu životného prostredia. Ochrana životného prostredia musí byť robená cez prízmu tvorby pracovných príležitostí a podpory hospodárstva. To všetko musí byť konsolidované. Tak na úrovni našich členských štátov, ako aj na úrovni celej Európskej únie. To je nevyhnutné pre tvorbu dlhodobých priemyselných plánov. A zároveň e, je to aj v záujme jednotlivých e, podnikateľov, aby sme robili také priemyselné rozhodnutia a stratégie, ktoré rešpektujú životné prostredie, lebo to im umožňuje dlhodobo maximalizovať zisk. A to umožní zároveň tú kultúrnu zmenu v tej výzve, ktorá stojí pred nami. Takže musíme naozaj urobiť veľký krok smerom k prechodu k cirkulárnemu hospodárstvu, kde nič sa nestráca ten model, ktorý je ešte stále pred nami, je ten model, ktorý vlastne vyťažiť, transformovať a vyhodiť. A takýmto spôsobom sa zbytočne strácajú suroviny. Strácame vlastne primárne materiály a strácame obrovské objemy zdrojov. Tento model, ako už je každému jasné, nie je dlhodobo udržateľný. Je drahý, náročný, spôsobuje krízu a zároveň vedie e, k zhoršovaniu životného prostredia a v konečnom dôsledku spôsobuje strácanie pracovných príležitostí. Počas diskusie v Milá Miláne sa objavil všeobecný koncenzus pre posilnenie environmentálneho rozmeru v oblasti riadenia a správy um, Európskej únie, tak čo sa týka obsahu, ako aj čo sa týka rozhodujúcich procesov a politického rozhodovania. Ako e, momentálny predseda Rady ministrov životného prostredia sa budem snažiť posled, najbližšie mesiace venovať práve tomuto procesu posilnenia ehm, environmentálneho komponentu počas európskeho semestra. A takýmto spôsobom chceme ehm, nás nadviazať na tie indikácie, ktoré sme naznačili v Miláne. Za týmto účelom bude príspevok Európskeho parlamentu kľúčový. Veľmi som rád, že aj medzi vami a v tejto diskusii s vami sa objavujú mnohé náznaky a ochota spolupráce. Som si istý, že tie veľké témy, ktoré pred nami stoja v oblasti životného prostredia, rozhodnutie, ktoré už nemôžeme dlhšie obchádzať, čelenie klimatickým zmenám, to všetko si vyžaduje rozhodujúce kroky a je kľúčové, aby sme urobili, našli konvergenciu medzi základnými politickými silami. Je to dôležitá téma, pretože si nemôžeme dovoliť sa ďalej rozdeľovať a štiepiť v rámci Európskeho parlamentu a v rámci národných parlamentov. Um, tie členské štáty, ktoré urobia e, rozhodujúce kroky vpred, znížia objem emisí a zabezpečia zelené hospodárstvo, podporia to, aby Európa v dlhodobom termíne alebo v dlhodobom pláne dokázala zabezpečiť svoje prežitie. Talianské predsedníctvo e, sa snaží čo najskôr e, definovať e, témy pre najbližší európsky legislatívny rámec v oblasti klimatických zmien a v oblasti ochrany životného prostredia. Práve preto sme na plán rady pri, zaradili mnohé neformálne stretnutia, jedno napríklad skončilo e, v Miláne a tam sme sa okrem iného snažili venovať aj témam, ktoré súvisia s reformou e, systému ETS, ktorý e, bude aj predmetom neformálnej rady ministrov pre energetiku v oktobri a zároveň očakávame diskusiu medzi ministrami životného prostredia a ministrami zodpovednými za energetiku. Sme si istí, že európska politika v oblasti klimatických zmien bude pokračovať ďalej, len ak bude úzko spojená s otázkou energetickej bezpečnosti. A tieto dve témy nemôžeme oddeliť. Je dôležité, aby sme e, pripravili zároveň aj e, našu pozíciu na klimatickú diskusiu v Lime a zároveň je veľmi dôležité, aby sme pripravili aj naše národné príspevky ku globálnej dohode, ktorá bude uzatváraná v roku 2015. E, v Lime sa bude vytičovať ten základ pre rokovací text, ktorý bude predmetom Parížskej konferencie. To bude kľúčový moment preto, aby sme dokázali dosiahnuť globálnu dohodu. Summit lídrov, ktorý organizuje Pan Ki-moon, bude príležitosťou, dôležitou príležitosťou preto, aby sme dokázali napredovať v tejto téme a a je preto kľúčové, aby sme využili potenciál najbližšieho roka. Je nevyhnutné, aby boli pritomné všetky e, členské štáty Európskej únie, aby prispeli svojim hlasom a svojim príspevkom. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, talianské predsedníctvo plánuje využiť Radu ministrov 28. oktobra a zároveň um, ďalšie rady ministrov, ktoré budú, berúc do úvahy ten obmedzený mandát, ktorý máme v rámci začiatku legislatívneho obdobia, aby sme začali dôležité legislatívne aktivity. S týmto cieľom bude dôležité, aby sme podporili úzku spoluprácu medzi vami. Vy ste ten nevyhnutný prvok v celej mozaike je dôležité, aby sme dokázali e, úspešne načrtnúť legislatívne priority na najbližšie obdobie. Po rokoch e, rokovania rada konečne dosiahla politickú dohodu o e, niektorých témach. Pozícia rady je taká, že sme sa snažíme nájsť adekvátnu rovnováhu medzi systémom a povolovania na Európskej únie a zároveň e, nevyhnutnosť zabezpečiť členským štátom možnosť obmedzovať a, a zároveň a, e, a, podporovať GMO na svojom území. To je veľmi špecifická téma, kde sme dosiahli konečne dohodu. V takejto citlivej a delikátnej oblasti, ktorá je stredobodom záujmu celej spoločnosti, tak spotrebiteľov ako aj polnospodárov, je dôležité zabezpečiť riešiť tému suverenity a samozprávy jednotlivých členských štátov. Verejná mienka Európy už vyslala jednoznačné signály o tom, akú, aký výsledok si praje dosiahnuť. A práve za týmto účelom sa snažíme podporovať e, to, aby sme našli reálnu politiku, ktorá nám umožní e, dosiahnuť e, adekvátnu dohodu medzi radou a parlamentom v čo najkračom čase. Práve dnes Rada pre všeobecné záležitosti formálne schválila túto spoločnú pozíciu a našim základným a prvotným očakávaním je to, aby sme dokázali spolupracovať s cieľom dosiahnuť dohodu o tejto téme, teda o GMO, a to do konca roka. E, ďalšia dôležitá priorita na najbližší semester je návrh súvisiaci so znížením používania e, plastových tašiek. To je dôležitá e, legislatívna iniciatíva, ktorá by mala prispieť k tomu, aby sme znížili celkový objem plastových tašiek, ktoré sú dnes používané a to môže predstavovať naozaj dôležitú príležitosť preto, aby sme dokázali zlepšiť celý systém riadenia a správy odpadov. A tu teda sa snažíme dosiahnuť dohodu, ktorá bude viesť k e, účinnému zníženiu spotreby týchto tašiek a zároveň e, budeme dávať k dispozícii aj dobré postupy a praxe, ktoré už existujú na národnej úrovni. E, zároveň som veľmi rád, že pán poslanec Auken dostal rokovací mandát už v septembri. Takýmto spôsobom budeme môcť konať ďalej, aby sme dokázali uzavrieť túto dohodu do konca talianského polroka. Ďalej, čo sa týka znižovania e, emisí, e, Sýrii a ďalších plynov. V tomto smere je veľmi dôležité, aby sme prijali tie normatívy, ktoré sú už signalizované monitorovanie emisí CO2 z námornej prepravy, to je jedna z dôležitých priorít talianského predsedníctva. Smernica o nepriamých zmenách vo využívaní pôdy, e, to je téma, ktorá ma zaujala mnohých e, počas posledného obdobia a snažíme sa dokončiť hľadanie kompromisného návrhu. Bude dôležité, aby sme dospeli k dosiahnutiu kompromisného návrhu, e, budovali na pozícii, ktorá bola schválená 13. júna a hľadali spoločnú reč medzi členskými štátmi. Dobre si uvedomujeme, že aj v parlamente táto téma vzbudzuje veľmi komplexné očakávania je dôležité hľadať kompromis medzi e, poslancom, teda spravodajcom Torvalcom a zároveň dlhodobou e, pozíciou rady, aby sme našli čo najrychlejšie riešenie. Reforma ETS e, naďalej zostáva byť veľmi dôležitou témou. V tomto smere potrebujeme posilniť, stabilizovať a zefektívniť celý systém obchodu ETS, ktorý je základným nástrojom pre aktívny príspevok spoločenstva v oblasti boja proti klimatickým zmenám, a to transparentným, jednoduchým a verejným mechanizmom. Dobre si uvedomujeme, že technické Eh, limity na neumožňujú dovoliť eh, dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom počas nášho pôroka. Ale pevne veríme, že vytvoríme dobrú bázu pre rýchle ukončenie a uzavretie tejto témy. Ešte možno pár slov o kvalite ovzdušia a odpadoch. To sú dôležité témy, ktorým sa budeme venovať. Je to téma, e, ktorá má silný presah na životné prostredie v stredno- a dlhodobom horizonte. Za týmto účelom ehm, v rámci e, prípravy pozície Európskeho parlamentu budeme hľadať e, čo najrýchlejšie napredovanie v týchto témach na úrovni rady, tak aby sme dokončili skúmanie týchto návrhov. Taliansko počas svojho pôsobenia ako predsedníctvo Európskej únie bude e, prezentovať pozície Európskej únie na mnohých medzinárodných fórach. E, okrem iného by som rád pripomenul aspoň niektoré. všetkým je to konferencia zmluvných strán dohovoru o biodiverzite a stretnutie signatárskych krajín protokolu z Nagoje. Predovšetkým je to COP12, ktorý sa bude konať v Južnej Kóreji v prvej polovici oktobra a ktorý bude hodnotiť napredovanie v rámci strategického hodnotenia a plnenia tohoto dohovoru. E, bude to priestor preto, aby sme zhodnotili ďalšie aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre aktivity, zabezpečili naplňanie cieľov, e, ktoré máme v tomto smere a zároveň to bude priestor preto, aby sme reálne prispeli e, k reflexii naplnenia globálnych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2015 Predsedníctvo si e, je presvedčené, že Únia zohrá v tomto smere kľúčovú úlohu pri naplnení týchto cieľov. Pre plné e, naplnenie všetkých rozhodnutí konferencie prispieme maximálnou možnou mierou. Chcem vám poďakovať, budem ukončovať svoje vystúpenie poďakovaním vám všetkým za pozornosť, ktorú ste mi dopriali a som presvedčený, že v týchto témach ako tie, ktoré som práve spomenul, ktoré sa týkajú životného prostredia, a ktorým sa venujete vy na úrovni vášho výboru a my v našej formácii rady budeme môcť intenzívne spolupracovať, predovšetkým v rámci ducha konštruktívnej spolupráce bez zbytočných politických rozdielov. Naozaj som presvedčený, že viac ako ktorákoľvek iná téma, táto téma sa týka našej budúcnosti, nášho života a najmä budúcnosti života našich detí a tých generácií, ktoré ešte len prídu. Takže želám vám veľa úspechov aj vám, pán predseda Lavia, vo vašich aktivitách a teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, za toto, za toto detailné vystúpenie, za naznačenie priory talianského predsedníctva a začneme rovno aj s otázkami. Máme tu prvé kolo otázok na strane koordinátorov, ktorých poprosím, aby sa obmedzili iba na dve minúty vo svojich vystúpeniach. No a potom prejdeme k prvej odpovedi na strane pána ministra. Takže nech sa páči Peter Líze. Ja, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa teším, že ako koordinátor za EPP mám možnosť tu vidieť dvoch ministrov predsedníckej krajiny, ktorí patria do našej rodiny EPP. Talianská vláda teda nie iba zo sociálnych demokratov. A ja som rád, že ste, vážený pán predseda rady, prišli sem a vnímate nás ako prioritu parlament a že takisto vaša priorita bola Costa Concordia a že to spadá do vašho portfólia. Pokiaľ ide o tie ciele 2030, myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste robili všetko preto, aby Európska rada v októbri prijala návrh a v parlamente bola jedna vec nesporná, aj v rámci EPP, ešte minulý týždeň som napríklad hovoril s kolegami z výboru pre priemysel o tom, že úspory CO2 vo výške 40%, že to jednoducho sa nemôže spochybňovať. A Jednoducho sa budeme zasadzovať o to v plnej miere a budeme chcieť, aby to teda rada prijala. Takisto tu ešte v parlamente boli aj rôzne názory, pokiaľ, teda aj v rámci našej politickej skupiny, či máme jeden alebo tri ciele. Ja si myslím, že väčšina parlamentu aj pracovnej skupiny EPP vo výbore pre životné prostredie sa zhadzuje o to, aby sme teda mali tri ciele, pretože podľa vlastných štúdií o dopade zo strany komisie je to lepšie pre životné prostredie, aj pre rast a pre vytváranie pracovných príležitostí. To znamená potenciál vytvárať pracovné príležitosti v oblasti technológie pre životné prostredie treba využiť. Dnes sa tu robilo dôležité rozhodnutie Európskej komisie. Je to 30% energetická účinnosť, pokiaľ ide o tento balíček. A poprosil by som vás, aby ste sa postarali o to, aby to bolo minimálne teda prijaté aby tu bola aj tá záväznosť celkom jasná, aby to nebolo niekde v priestore, aby to boli opatrenia, ktoré by to potom aplikovali. A posledná veta, platíme viac ako miliardu eur za import fosílnych palív a práve v týchto časoch, keď máme problémy s Ruskom, sú tieto peniaze pravdepodobne by boli lepšie, ak by sme nimi zaplatili iné veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane, dostane slovo pán Grote, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister. Veľmi sa mi páčilo, že ste e, naznačili kultúrnu zmenu v tom zmysle, že by sme jednoducho priemyselné odvetvia naštelovali skôr na udržateľnosť a týmto posilnili vytváranie pracovných príležitostí. My sme tu už počuli viacero vašich kolegov, ktorí každý pol rok tu predstavujú svoje programy my sa sústredíme predovšetkým na našu prácu, ale treba povedať, tie programy sa prezentujú ako keby to bolo niečo, čo skutočne sa dá stihnúť, ale potom počas toho krátkeho mandátu sa to jednoducho nedá stihnúť. Pokiaľ ide o tú rezervu, ktorú spomenul aj kolega Ivo Bell, kde je on spravodajca, myslím, že táto téma by sa mala urobiť oveľa rýchlejšie a že ten dátum, ktorý tu máme, kedy to má vstúpiť do platnosti, v roku 2020 malo by to byť podľa mňa skôr v platnosti. Jednoducho sa na rade ľudia zlakli a potom to môže viesť k dosť veľkej škode. Tak ja si myslím, že by sme to mali presunúť na dátum 2017. Bolo by to lepšie. Pokiaľ je o konferencie COP, a tí, čo sa na nich zúčastnili, vždy videli, že Európa sa na nich prezentuje v mene rady, komisie, ako aj parlamentu. Vždy tu prebehnú pekné rozhovory a potom sa jednoducho rozdrobíme, pokiaľ ide o oznámenie finančnej podpory, ktorú tam vlastne chceme poskytnúť. A tam sa rozdrobíme na 28 častí. Malo by to byť lepšie zosúladené aj zo strany talianského predsedníctva, aby sme tam jednoducho hovorili zreteľnejšie a jasnejšie, keď hovoríme o financovaní eh, tejto oblasti, teda konkrétne životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, tu treba povedať, že sa tu skutočne očakávajú určité ambície, ale jednoducho to všetko zaostáva za tým, čo parlament odsúhlasil ešte v minulom mandáte. 40%, ako vidíte, ten rozdiel je 10%, to je náš vysoký cieľ energetickej účinnosti. To by skutočne bol program konjunktúry pre celé hospodárstvo a priemyselné odvetvia. To by vytvorilo pracovné príležitosti. Takže ja dúfam, že vy ako predsednícka krajina v tejto oblasti ste otvorení, že tu ešte je priestor navýšiť ten strop a to, čo komisia dnes vlastne predložila, že to jednoducho nie je už zabetónované, čo s tým nebude dať hýbať. Ďakujem pekne, Matias. A teraz dostane slovo Jan Duncan za ECR. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu problémy s energetickou bezpečnosťou v Európe a zaujímala by ma stanovisko pána ministra, pokiaľ ide o hydrouhlíkovú energiu a fracking, že či sa tu dá zaznamená nejaký progres v rámci toho obdobia 6 mesiacov, kedy budete predsedníckou krajinou. Ďakujem. Ďakujem pekne za liberálov. Teraz zostane slovo pán Torvalds. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujeme pekne, pán Galety, za to, že ste prišli medzi nás. My sa tešíme, že ste medzi nás prišli a úprimne dúfame, že budeme taký istý spokojní s vami, keď vám budeme hovoriť dovidenia na konci vášho mandátového obdobia. Ja som spravodajca za iLook a sú tu určité klebety, že tu môže byť blokujúca menšina na rade. Pokiaľ ide o túto tému, mohli by ste možno rozviesť, že aké máte možnosti, pokiaľ ide o zrušenie tejto blokujúcej menšiny. Ďakujem a teraz Katelina Konečná. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja vás chcem pozdraviť za našu politickú skupinu, za GUE, Vaša práca bude ťažká istotne, budem stručná, vyzývame vás na jednu vec. Pán minister, počúvate? Chceli by sme vás teda vyzvať, aby ste vy ako človek, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, s okamžitou platnosťou začal online konzultácie, pokiaľ ide zmluvu TTIP. Pre nás je to absolútne zásadná vec, pretože to sa týka životného prostredia, vy nám rozumiete, týka sa to chemického priemyslu, týka sa to bezpečnosti potravín, týka sa to štandardov, ktoré sme si my v Európe vybudovali a myslím, že aj v rámci toho tajného, utajovaného konania alebo rokovania zo strany komisie, tam by ste mohli práve vy túto tému možno otvoriť jednoducho sa tomu venovať a povedať nám celkom konkrétne, ako to pri ďalšom rokovaní si predstavujete ohľadne tejto zmluvy, pretože pre nás je nepredstaviteľné to, ako to momentálne vyzerá a máme strach, že tie štandardy pre životné prostredie, ako aj sociálne štandardy sú týmto ohrozené. A druhá vec, aj vy ste o tom hovorili, to je legislatíva o odpadovom hospodárstve. Hovorili ste o tom, že tu je kríza v tejto oblasti, že sa to nedá akceptovať naďalej. Takže ako to chcete riešiť? Pretože v Taliansku sa skutočne podľa tých informácií, ktoré máme, e, že sa tam objavil tento problém e, s odpadom a ohrozuje to cez znečistenie vody aj zdravie obyvateľov. Vy tomu neviete zabrániť. Ako si to predstavujete? Ako chcete zmeniť tieto štandardy, aby sa takéto veci nediali? Pretože sa to deje vo vašej krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Eichhout, nech sa páči, za zelených. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujeme pekne za vaš úvod, za vaše úvodné slova, kde ste predstavili program na ďalšie mesiace. Je to veľká výzva pre nás všetkých. Môj kolega Zalde, keď hovorí, tak ja sa teším na to, že to dovidenia, ktoré chce on povedať na konci vášho mandátu, bude, eh, že to je dobre myslené, nie negatívne. Takže jedna z tých priorít to je ten energetický balíček do, pre obdobie do roku 2030 vy ste na to poukázali sám, že toto bude kľúčové. Európa musí byť zjednotená v tejto oblasti a parlament je zjednotený, chcem vám povedať. Máme jasné stanovisko ohľadne toho, ako si predstavujeme my tento energetický balíček a je skutočne o balíček. To znamená, že potrebujeme tri záväzné ciele ohľadne redukcii emisí, obnoviteľných zdrojov energie a to sa preniesie aj do národných cieľov a potom ešte ohľadne energetickej účinnosti. A dnes komisia práve pri tej tretej téme stanovila 30%, hoci my sme žiadali 40%, takisto sme žiadali záväznosť týchto cieľov, takže my sa tešíme na talianské predsednice v tom smysle, že by tlačila na radu, aby sa tu, táto dohoda presadila s tými záväznými tromi cieľami. Takže očakávam odpoveď pána ministra, ako to chce ďalej posunúť. Ďalšia otázka je Lima, ktorá spadá do vášho predsedníctva. A to sú kľúčové aspekty, kde budete hovoriť o financovaní. Takže otázka je, že doteraz Európska únia nikdy nepresadí práve to financovanie, pretože vždy sú to členské štáty, ktoré si tam robia same za seba záväzky a to je nepredvídateľné a je to dosť nejasné, zoči voči tomu, ako vnímať Európsku úniu ako celok. Takže ste schopní pre tento pol rok zabezpečiť, že Európska únia pôjde do líny a bude hovoriť jedným hlasom, pokiaľ ide o financovanie, pretože potom je to nepredvídateľné, keď budú sa všetky členské štáty vyjadrovať. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o emisie CO2 v lodiarstve, tak isto sa stanovilo iba minimálne, minimálne hranice. Dokážete tam jednoducho zabezpečiť transparentnosť v rámci stanoviska rady? Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz sa vyjadria koordinátori. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať aj pánovi ministrovi za to, že je tu a že e, diskutujeme o témach, ktoré nás čakajú. Ja som tu za to, aby som reprezentoval akýsi experiment, pretože si určite viete, že patríme do EFDD, sme z, e, z hnutia 5 hviezd a my sme za absolútnu priamu demokraciu. A tá otázka, ktorá sa pýtam ja, to nie je otázka, ktorú hovorím ja, ale otázka mnohých talianských občanov, ktorí by sa radi chceli spýtať túto tému na tomto fóre. Zosručním to, Takže z oči v oči tým ambiciozným cieľom klimaticko-energetického balíčka do roka 2030, ako napríklad zniženie emisí CO2 do roku 2030 a zároveň zvýšenie eh, podielu obnoviteľnej zdrojov energie, eh, vy ste najprv hovorili o ekonomických rozhodnutiach, ktoré treba brať do úvahy a ktoré musia brať do úvahy environmentálny dopad. Um, čo si myslí talianské predsedníctvo o rozhodnutí, ktoré, prijalo, eh, ktoré prijala vláda Monty a potvrdila potvrdila to aj vláda Renciho, e, ktorá vlastne sa snaží ďalej čerpať alebo ťažiť ropu e, na offshore platformách Um, také isté rozhodnutie sa plánuje aj v Chorvátsku. Ďalej, um, aký bude karcinogénny dopad na taliansku a chorvátsku populáciu, najmä na juhu Talianska, ktorý súvisí s vyššou expozíciou na uhlovodíky zveden, spôsobené e, eh, ka, e, eh, ťažbou týchto uhlovodíkov a frakovacím procesom. Bez ohľadu na to, že to nie je ešte dostatočne vedecky zdôvodnené. E, nebolo by možno oveľa jednoduchšie e, zdvojnásobiť e, objem zo súčasných 6% na 14%, pričom tie limity, ktoré máme my, sú najnižšie na svete, tak aby sme zároveň e, mali ohľad zdravia občanov na prvom rade a až potom e, nejaké ekonomické záujmy. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Tým sme ukončili vystúpenia koordinátorov. Dávam teraz vám slovo, pán minister, aby ste vystúpili, reagovali na tieto otázky. Prosím, skúste sa obmedziť iba na 5 minút, lebo máme veľa ďalších kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Je to veľmi ťažká úloha. E, ospravedlňte ma, ak niektoré odpovede nezmestím do svojej odpovede v rámci 5 minút a nebudem dostatočne presný. Takže 30 na energetická účinnosť ehm, a ten limit, e, ktorý máme 30% a ktorý komisia navrhla. Ja som presvedčený, že energetická účinnosť alebo zefektívnenie využívania energetických zdrojov bude mať veľmi zásadný dopad na dohodu o klíme a energie do roku 2030, o ktorej som už hovoril na začiatku môjho vystúpenia, a ktorá je strategická pre naše predsedníctvo, najmä pre celú radu, aj pre parlament. No a zároveň to je téma, ktorá je úzko spojená splnením tých cieľov, ktoré sme si vytýčili ako talianské predsedníctvo, a síce rasta tvorba pracovných príležitostí, lebo samozrejme, že E, rozvoja, podpora energetickej účinnosti, to všetko tvorí pracovné príležitosti a vytvára to priestor pre malé a stredné podniky, najmä tie, ktoré sú tie, ktoré najviac sú postihnuté krízou momentálne v Európe. A bude to mať aj dopad na e, environmentálnu bezpečnosť, aj energetickú bezpečnosť a zároveň nám to umožní šetriť energetické prostriedky a budeme takýmto spôsobom viac nezávislí E, z pohľadu energetického zabezpečenia. Takže som presvedčený, že to je téma, ktorá je veľmi dôležitá, o tej som už hovoril skôr a plánujeme veľmi silne a účinne pracovať na tom, aby sme dokázali dosiahnuť zdieľanú pozíciu e, na Rade ministrov, ktorá bude 26. oktobra a to prerezovať v celej Európe. Som si istý, že tento signál, ktorý musíme vyslať európskym občanom, z tých dôvodov, ktoré som vám hovoril skôr, um, bude dôležitý nielen pre nás, ale pre všetky krajiny sveta, a to najmä pri príležitosti Limskej konferencie a potom zároveň aj uh, v Paríži. Je to veľká výzva, ktorý sto, ktorá stojí pred nami, pretože nie všetky krajiny myslia rovnakým spôsobom. Sú tu krajiny, ktorým sa to darí viac, sú krajiny, ktorým sa darí menej. Sú krajiny, ktoré sú viac ambiciózne a naopak sú tie, ktoré sú menej ambiciózne. Myslím si, že to bude práve úloha talianského predsedníctva, aby sme dokázali nájsť dohodu, čo najambicióznejšiu možnú dohodu, ktorá nájde priestor pre podporu medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie. Čo sa týka ETS, o tom som už hovoril, v rámci môjho úvodného vystúpenia. Toto všetko je úzko súvisiace s dohodou v oblasti energie a e, alternatívnych zdrojov, ktoré sme dosiahli. Je dôležité, aby sme napredovali čo najviac v tejto téme a aby sme tú tému posunuli čo najviac dopredu. Očakávame, zároveň je teda nevyhnutné, aby sme zabezpečili dobré fungovanie tých stabilných, eh, stabilizačných rezerv v rámci eh, trhu ETS, aby tento trh bol celý eh, transparentnejší, tým pádom aj dôveryhodnejší a to bude viesť k zníženiu emisí CO2. Za týmto účelom je dôležité, aby Európsky parlament sa otvoril rýchlemu schváleniu tejto témy čo najrychlejšie, to zároveň aj nám umožní napredovať v rámci našej diskusie. Čo sa týka ILUK, síce teda ne, zmena nepriamého využívania pôdy, to je téma, ktorá, kde sa dohoda dosiahla v júni a tu sme pripravení naozaj e, dokončiť túto tému čo najrýchlejšie, aby sme túto smernicu e, uzatvorili a dosiahli dohodu s Európskym parlamentom. Veľmi dobre vieme, že to nie je jednoduchá debata ide o spoluprácu týchto dvoch inštitúcií a táto eh, téma častokrát eh, prechádza možno bez adekvátnych a hĺbkových diskusí. Takže na druhej strane eh, sme presvedčení, že návrh, ktorý predkladáme do parlamentu, predstavuje naozaj dobrý kompromis. Takže tu sú naozaj dobré možnosti preto, aby sme dokázali tému uzavrieť. Čo sa týka dohody z USA, TTIP, ako predsedníctvo práve rokujeme e, v oblasti pôsobnosti e, výboru pre vonkajší obchod. E, aké sú tie témy, ktoré chceme dosiahnuť? Je to téma paralelizmu, reciprocity a predovšetkým oblasti ochrany a e, ocenenia európskych environmentálnych štandardov, ale aj sociálnych štandardov a ochrany európskych hodnot v oblasti podmienok práce. E, práve tieto ciele, tieto kritéria by mali byť predmetom e, našeho snaženia a tým sa chceme zdržať a tu sa, tu sa snažíme dosiahnuť čo najväčšiu transparentnosť. Čo sa týka odpadov, je jasné, že v tejto téme musíme napredovať. Celý tento balíček v oblasti čistého vzduchu pre Európu, čistého vzdušia pre Európu, tomu všetkému prikladáme vysokú dôležitosť každej jednej časti tohoto balíka, aj tej, ktorá sa týka odpadov. E, nebudem teraz vstupovať do rôznych problémov, ktoré sa týkajú mojej krajiny, pretože dnes tu zastupujem radu ministrov a teda nie je vhodné, aby som sa vyjadroval len k národným témam ale samozrejme sú to aj témy, ktoré sú e, na našom národnom teritóriu, sú to regióny, ktoré e, máme síce problém s odpadmi, ale máme aj regióny, ktoré majú jednu z najväčšiu mieru recyklácie v Európe. Takže nemáme možno väčší problém ako s odpadmi ako iný. je to skôr problém, ktorý si vyžaduje e, naozaj dôsledný, dôsledné riešenie v celej Európe. Balíček, ktorý bol schválený komisiou len prednedávnom, sa venuje tejto téme a preto je ťažké možno nájsť priestor medzi prioritnými témami, ktoré majú byť prerokované s Európskym parlamentom a to ešte stále neznamená, že pre nás to nie je priorita e, v súvislosti s pozíciou Európskeho parlamentu. Našou úlohou bude zabezpečiť to, aby sme e, dosiahli čo najväčšiu možnú prácu na úrovni rady. To bude taký matateľný výsledok našej práce. E, je to téma, ktorá bude hmatateľným napredovaním dopredu a zároveň sa tu snažíme zabezpečiť eh, prediskutovanie ministerského návrhu už počas oktobra. Ďalej, čo sa týka emisí z námornej prepravy, eh, uvedomujeme si tú dôležitosť tejto témy aj v kontexte medzinárodných rokovaní na najvyššej úrovni, Talianské predsedníctvo víta e, hlasovanie e, parlamentu a schválenie v prvom čítaní. To nám umožní čo najrychlejšie uľahčiť dohodu o tejto téme. Predsedníctvo sa bude snažiť e, kontaktovať nového spravodajcu, hneď ako ho nominujete, aby sme mohli diskutovať o tom, ako mm, čo najrychlejšie alebo čo najviac, čo najúspešnejšie uzavrieť túto tému. No a ešte na záver k tej poslednej otázke ohľadom tej tribulácie naozaj viem, že to je téma, ktorá je veľmi citlivá. Nechce sa tomu postaviť len z pohľadu mojej krajiny, ale e, širšieho kontextu chcem len pripomenúť, že aj v Taliansku, tak ako v celej Európe, aj my máme, nám je úplne jasné, aký je dopad takéto ťažby. E, a to hovorím, e, pretože to je objektívny fakt a síce, že európska normatíva v tomto smere zachádza oveľa ďalej. Je to jedna je jedna, jedna vlastne z tých najprísnejších eh, legislatív, ktorú máme v Európe. A v tomto smere eh, je naozaj dôležité, aby sme eh, to pozorne riešili a takáto ťažba alebo vrtová ťažba musí byť veľmi pozorne schválená. Čo sa týka bridlicového plynu, tu neexistuje nejaká legislatívna téma, ak by ste chceli vy začať eh, nejakú diskusiu o tejto téme, aby ste vy otvorili túto tému a jej dopady, eh, ktoré bridlicový plyn môže mať najmä na citlivé prostredie, ako je prostredie európskeho ekosystému, tak nebudeme tomu klásť žiadne prekažky na úrovni rady. Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede eh, v rámci tohoto prvého kola otázok. Takže teraz máme 24 od kolegov, 23 kolegov, ktoré sú prihlásení do diskusie. Takže 12 kolegov, ktorí položia otázky a potom pán minister bude odpovedať a budeme pokračovať ďalej. Ivo Pelet od EPP, ktorý má prvý slovo, nech sa páči. Prosím, dve minúty, lepšie aj menej. Grazie, prezidente. I will try to respect... Ďakujem pekne, predseda. Ja sa budem snažiť rešpektovať časové obmedzenie. Vážený pán minister, srdečne vás vítam A som rád, že ste ochotní odpovedať na naše otázky. Budem veľmi stručný, pretože už bolo položený mnoho otázok a vy ste už na mnohé otázky odpovedali. Je to skutočne veľmi dôležitý deň. Návrh Európskej komisie o energetickej účinnosti 30 No a všetci vieme, že energetická účinnosť je veľmi dôležitá, aby sme znížili našu zamestnanosť, hlavne voči, e, e závislosť, hlavne voči Rusku. No a spoliehame sa na vás počas zasadnutia rady v oktobri spoliehame sa na talianské predsedníctvo, nielen, že získa väčšinu, ale že presvedčí všetkých 28 členských štátov. No a Mám jednu konkrétnu otázku, pán minister, ktorá sa týka zníženia emisí CO2 a ETS, systému ETS. Kolega Matias Grote už hovoril o štrukturálnych reformách, ktoré potrebujeme. Všetci vieme, že už neexistujú takmer žiadne eh, stimuly pre priemysel, aby investoval do inovatívnych technológií, takže Dúfame, že súhlasíte, že štruktúrálne reformy sú potrebné, že musíme dosiahnuť pokrok v tomto návrhu v nadchádzajúcich mesiacoch. Uvedomujeme si, že nebude možné dokončiť to do konca roka, aj keď zázraky sa niekedy dejú, ale dúfame, že to bude zrealizované v nadchádzajúcom predsedníctve. A mohli by ste povedať niečo? A Matias už sa na to spýtal na načasovanie implementácie reformy, pretože sú ktoré členské štáty a nie tie najmenšie, ktoré chcú využiť v tomto prípade, to môžem povedať frontloading, nehovoria o roku 2020, ale od roku 2017 a môžete povedať niečo o medzinárodných kreditoch. Systém je trvať do roku 2020 a môžete povedať niečo o vašich osobných názoroch na timing a o tých eh, kvotách na backloading ste ochotní integrovať eh, ich do systému trhovej stability. Ďakujem pekne, Ivo. A slovo dostáva ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán minister, za túto prezentáciu. Som naozaj eh, dojatá takou vášnivou prezentáciou vášho programu a zároveň aj vašou ochotou odpovedať na naše otázky. Eh, čo sa týka tohoto návrhu, tu mám jednu otázku, ktorú by som rada predložila. V kontekste revízie smernice 94-62 eh, ohľadom, ohľadom odpadov, tak tu Európsky parlament navrhuje záväzný cieľ znižovať spotrebu plastových tašiek. A ja sa chcem spýtať, ako chce, predsed, ako chce predsedníctvo dosiahnuť plnenie e, týchto cieľov. Je dôležité, aby sa to dosiahol e, globálny európsky záväzok v oblasti plastových sáčkov a plastových obalov a je dôležité, aby sme v tomto smere zavezali členské štáty okrem iného aj Taliansko. V predstavení ale predsedníctvo e, syntetický, iba syntetický vlastne predstavilo nový balíček v oblasti odpadov. A chcem sa spýtať, e, čo si myslí predsedníctvo, ako sa postaví tejto téme a zároveň aké výsledky e, dokážete dosiahnuť e, v rámci rady do konca vášho semestra. Ďakujem pekne, ďakujem, hovorí pán predseda za skupinu ECR, pán, pani poslankyňa Girling. My apologies, Chairman. Ďakujem pekne, predseda. Ja som sa vás spýtať veľmi jednoduchú otázku. Vážený pán minister, na úvod povedal niečo o svojich prioritách a potom tak hovoril o environmentálnej politike v EÚ. No a ja na záver som nepochopila celkom presne, čo budú priority na ďalších 6 mesiacov. Takže veľmi stručne a jednoducho by som sa chcela spýtať, mohli by ste nám povedať najvyššiu trojku vašich priorít, ktoré chcete vyriešiť, respektíve do akej fázy sa chcete dostať do konca predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu ALDE dostáva slovo kolegyňa Rís. Ďakujem pekne. Predseda, budem veľmi stručná, pretože mi je jasné, že Výkon ministra je skutočne na úrovni vrcholového športovca. Rada by som sa chcela spýtať na tú citlivú zložku členských štátov v súvislosti s možným zákazom GMO. Corinne Lepáš bola spravodajkyňou k tejto téme, aby som povedala, že táto téma viac ako citlivé, táto téma viac ako citlivá, až priamo explozívna. Verejnosť sa mobilizuje, polnohospodári a spotrebitelia od nás veľa očakávajú, do Európskej únie vkladajú veľké nádeje. Vy ste povedal, pán minister, že spoločná pozícia bude vypracovaná. Veľmi dobre viete, že Európsky parlament bol veľmi ambiciózny. Nebolo to úplne jednotné. No, ale bolo to veľkou väčšinou. Čiže ja som sa chcela spýtať, prvé čítanie je z roku 2011, no ale 3 roky je to stojí na rade, vy dnes po obede ste optimistickí, povedali ste, že chcete dosieliť vynikajúce výsledky. Ja by som bola skutočne spokojná, ak by sme všetci takto pracovali ale mňa by zaujímalo, čo vás naplňa takým optimizmom v tejto oblasti. A možno ešte by som položila jednu otázočku, ktorú sa zaoberali občania v EÚ pred voľbami, v Belgicku v každom prípade. Je to plýtvanie potravinami. Milióny tón potravín vyhodených to je skutočne obrovský problém. Je to naliehavá otázka. Ako chcete postupovať v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Teraz slovo dostáva kolegyňa Auken. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás vítam a ďakujem za to, že ste hovorili v mojej správe o Ingritových taškách. Ja som veľmi vďačná za to a dúfam, že vyviniete maximálny tlak aby tá legislatíva bola prísna silná. Musím povedať, že ja som eh, hrdá na tento návrh. Máme skutočne ciele zníženia a takmer všetky strany podporujú tú 50%, 50% zníženie eh, za 3 roky. No a ďalšia vec, eh, tiež žiadame povinný systém oceňovania minimálne v potravinárskom sektore na tieto dva ciele. Viem, že Taliansko má veľmi progresívnu legislatívu. Dúfam, že nás podporíte a dúfam, že sa ďalšie práce na odpadoch, pretože tento návrh v igelitových taškách to prvýkrát, keď je tu vážna hierarchia redukcie a prevencie, Dovolte mi ešte dodať k otázke GMO. My si mysleli, že tieto otázky budeme klásť ďalšiemu ministrovi. My už dúfame, že budete mať rovnakú líniu ako Juncker a poviete, že je neakceptovateľné, keď dve tretiny ľudí a členských štátov v EÚ je proti, že stále sa to môže urobiť No a na záver, príjem odpadu, ja som lebo v výbore pre petície. Máte pravdu, že v Taliansku máte región, kde je systém veľmi pekný, ale máte aj oblasti a regióny, kde situácia je až tragická. Taliansko by mala využiť príležitosť stať sa lídrom odpadového hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a... Vážení skôr ako pôjdeme ďalej, tak len poprosím o jednu zmenu v našom programe. Uh, treba si pripomenúť to, čo sa stalo. Možno by sme mohli spoločne držať minútu ticha za obete e, nešťastia, ktoré postihlo holandský let, e, teda malajský let z Holandska, takže vás poprosím o minútu ticha. Eh, Ďakujem pekne za toto symbolické, ale dôležité gesto. Dobre, a teraz dám slovo ďalej eh, zástupcovi EFDD, Marko Afronte, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vrátim sa k téme, ktoré ste sa už venovali, ale možno by sme sa k tomu mohli venovať podrobnejšie. A téma vrtov. Ehm, otázka Jadranského mora Ehm, téma 29 možných vrtov, ktoré budú ťažiť e, uhlovodíky, kde sme dokonca aj v tlači mohli čítať, že Taliansko sa snaží napredovať v tejto iniciatíve a posunúť dopredu, hoci to je téma, ktorá ešte na chorvátskej strane až tak nepokročila. A e, vy ste hovorili v tlači a aj teraz ste to potvrdili, že sú tu veľmi prísne normy, ktoré upravujú túto aktivitu a takúto ťažbu. Ja sa chcem spýtať, či si nemyslíte, že oblasť ochrany životného prostredia je tak dôležitá, ktorá už je tak životné prostredie, ktoré je vyjadrane tak ohrozené, že či teda si to zvládne ďalšiu ťažbu a zároveň či môžeme hovoriť o udržateľnom rozvoje, keď investujeme do fosilných palív aj naďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. a Ďalej má slovo pani Elizabeta Gardini a môže položiť svoju otázku. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Pôjdem priamo k otázke. V prvom rade ďakujem. A ďalej sa chcem vrátiť na chvíľočku ešte k tomu vystúpeniu, Eh, na Limskej konferencii, pretože od Kodane veľmi pozorne sledujem vlastne tok alebo tá vývoj všetkých konferencií COP a počas posledných rokov sme videli pri týchto rôznych záchranných akciách na dohodách na poslednú minútu sme videli, že častokrát eh, sa ten vývoj už takmer blíži k úplnému mŕtvemu bodu. Takže vo vízii toho, že sa blíži Paríž, aké veci plánujete na to, aby sme dokázali tento patový bod, patový stav prekonať? Pretože si veľmi dobre uvedomujeme, aká je kríza, ale zároveň je dôležité, aby sme túto víziu, ktorá dáva do konfliktu možno tú environmentálnu politiku a klimatickú politiku s hospodárskou konkurencieschopnosťou a hospodárskou súťažou. Takže Chcem sa spýtať, aká je vaša vízia v tomto smere, aké riešenie navrhujete a ďalšia téma, ktorá ma veľmi zaujíma. Vy ste spomenuli neformálne stretnutie ministrov v Miláne, ktoré spojilo ministrov životného prostredia a práce. Ehm, čo plánujete spraviť v rámci italianského predsedníctva v oblasti cirkulárnej, teda uzavretej ekonomiky? Ďakujem pekne pani kolegyni Gardini a teraz pán podpredseda výboru POC. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán minister, to bude veľmi jednoduchá otázka. Endokrín disruptory dostali sa trocha do úzadia kedy Európska komisia nedáva odpovede, ktoré Európsky parlament chce. A mňa by zaujímalo, či pre vaše predsedníctvo, ktoré sa v tomto konkrétnom detaile vyjadrilo, povedzme pomerne neurčito, či pre vás je táto vec prioritou. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne, pán Poc. na slovo dostane kolegyňa Piety Kejnen, ale zdá sa, že tu nie je. Ale je, dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som na úvod chcela poďakovať a zablahželať vám, pán minister pretože ste veľmi pekne hovorili o zelenom hospodárstve, ale toto nie je boj preč, medzi, a o, o skutočnosti toto nie je boj medzi priemyslom a životným prostredím, dokonca ani medzi jednotnými odvetviami e, priemyslu. Je to dôležitý, dôležitá vec na vytvorenie pracovných miest, príjmu, konkurencie schopnosti a blahobytu pre Európanov. Čiže je to boj medzi spoločnosťami v rámci jedného priemyselného odvetvia a našou úlohou je pomôcť pri hľadaní rýchleho riešenia. No a čo sa týka tohto, ja by som sa rada vrátila tomu cirkulárnemu hospodárstvu, No a rado by som sa vrátila k trom veciam. Poprvé, to energetická efektivita. Ste za 40-percentný záväzný cieľ a ako myslíte, že by sa dalo pracovať pri vedení rady na tým, aby to bolo, aby to bolo zohľadnené o, smernice, o smernici o energetickej účinnosti. No a po druhé, to sú ciele cirkulárneho hospodárstva. Myslíte, že je možné prijať záväzné indikátory energetickej účinnosti v rámci európskeho semestra. No a pričom vieme, že rezerva trhovej stability má mezeru 3 roky. No a môžete potvrdiť, že budete pracovať k tomu bodu, aby tento rozdiel neexistoval, aby systém začal už v roku 2017. Ďakujem pekne za vaše, vašu odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz eh, kolega Faria, ďakujem pekne. Vážený pán minister, ako už bolo povedané, Um, stanovisku o novej energetickej politike na rok 2030 parlament hlasoval za ambiciozne ciele 40-percentné eh, zníženie emisí, 30-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie a 30-percentný podiel alebo zlepšenie energetickej účinnosti. Ja som spravodajca a zohľadom na to, na váš úvod. Vy ste hovorili o udržateľnom raste a nezabúdajme tiež na to, silný politický signál Európskeho parlamentu o posilnení nedostatečných ambícií komisie. Môžete nám povedať, či italianské predsedníctvo bude vytvárať tlak na radu, aby zvážili stanovisko Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne a za zelených kolega Taylor. Ďakujem pekne predseda a ďakujem pekne pán minister za vašu prezentáciu. Ja som myslel na rast a jeden z rastov, ktorý nie je úplne želaný, to je rasta úmrtie európskych občanov kvôli znečisteniu vzduchu, vzduchu podľa štúdie 420 tisíc ľudí celej EÚ umiera každoročne kvôli následkom znečistenia vzduchu. Ja duchu, dúfam, že vás to zrozilo rovnako ako mňa a že to považujete za nepriateľné. Mňa by zaujímalo, čo urobí italianské predsedníctvo, aby zaistilo zvýšenie snách zvýšenie národných cieľov a či vy podporujete záväzne ciele 2025 preplnenie. Ďakujem pekne. Ďakujem kolega Taylor. No a ďalší za EPP kolega Nadži. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Ďakujem veľmi pekne, pretože ste nám povedali niečo o prioritách talianského predsedníctva. A som tiež veľmi rád, že ste upozornili na podporu environmentálne orientovaného hospodárstva. A tiež ďakujem za environmentálne spotrebiteľské modely. No a politika musí tiež zdôrazňovať vytváranie eh, pracovných miest. naša klimatická politika a energetická politika bohužiaľ podporuje investície, ktoré nevytvárajú udržateľné miesta, dokonca niekedy zatvárajú spoločnosti kvôli politikám CO2, hlavne v nových členských krajinách v, vo východnej Európe. To sú obete ktoré neboli kompenzované kvôli strate hodnot a kvót. Bez globálnej dohody tieto straty a obete neprinesli žiadne zlepšenie. Vieme, koľko kapacít bolo nahradených dovoze alebo koľko kapacít bolo outsourcovaných z EÚ No ja som si istý, že ak nezmeníme túto politiku, nebude udržateľná. Myslím, že musíme oveľa väčší dôraz klásť na efektívnejšie využitie prírodných zdrojov, zvyšovaním energetickej účinnosti a recykláciou druhotných súrovín. Nájdeme spôsob, vytvárania udržateľných pracovných miest. A druhá otázka, zaujímavá váš názor na bridlicový plyn. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán minister, ešte pán Butala, pani Butala. Prepači, ja som počúvala švédsky preklad. No, ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Ja myslím, že vaše slova boli veľmi zaujímavé a veľmi rada som si vypočula vaše slova o emisiách z námornej lodnej dopravy. Ja som tieňovou spravodajkyňou k tejto téme a budem sa veľmi pozorne zaoberať vašou prácou. Vy ste tiež hovorili o Lime a povedali ste, že pre talianské predsedníctvo je dôležité posávať progres v tejto oblasti, ale ja by som ti chcela povedať môjim voličom vo Švédsku, poviem do naspäť že no, Taliani sa úprimne snažia zaistiť, aby Európa o no, najmodernejšie technológie boli proti klimatickým zmenám. Takže dovolte mi spýtať sa, ako zaistíte, že záväzne ciele budú prijaté, aké ambície chcete, aké priority vy predložíte v mene Európskej únie, tak aby to na čo najjasnejšie stanovisko. Ďakujem pekne všetkým kolegom za túto peknú skupinu otázok, tento blok otázok a chcem vás poprosiť, pán minister, aby ste v priebehu 6-7 minút dokázali odpovedať. Ja by som asi potreboval 4 hodiny, hovorí pán minister, aby som sa popasoval e, s týmito výzvami. V každom prípade, dovolte mi povedať. Pán minister nepočul otázku bez mikrofónu. Dovolte mi povedať iba jednu vec e, na, hneď na úvod môjho vystúpenia. Ja som naozaj veľmi spokojný, pretože vidím, že tu je istá konvergencia medzi témami, ktoré súvisia E, s témami, ktoré považujem za principiálne a dôležité. A to je práve to dôležité, že vidíme tu e, taký kultúrny súlad a je to nevyhnutné preto, aby sme dokázali zmeniť prístup a aby sme vnímali e, politiku životného prostredia v širšom kontexte, aby sme videli životné prostredie nie už len ako problém, ale skôr ako riešenie tých problémov, ktoré máme aj v iných sektoroch. To je podľa mňa tá veľmi dôležitá zmena, tá transformácia, pretože E, na jednej strane je tu rada a predsedníctvo. My dokážeme počas najbližších e, mesiacov pracovať na, pracovať na týchto konceptoch. A do čoho sa tieto koncepty môžu preniesť e, z operačného hľadiska, pretože um, vidíme, že tu je naozaj dobrá deklarácia princípov, ale častokrát sa nepreniesie do konkrétnych krokov. Veľká časť tých tém, ktorých sme sa venovali dnes, ktoré ste vy pokrývali vo vašich E, vystúpeniach, tak tie súvisia práve s tým, že keď hovoríme o uzavretom cyklickom hospodárstve a keď hovoríme o účinnom využívaní zdrojov, tak hovoríme o zmene štruktúry hospodárstva e, v rámci tejto epochy, tak aby sme dokázali slúžiť aj záujmom ľudí, aj záujmom životného prostredia. Takže e, je to práve to, že náš hospodársky systém a jeho základný stredobod E, teda podnikatelia, je dôležité, aby robili zisk, pretože majú právo na generovanie zisku a nemôžu ich tomu obmedzovať. Ale je dôležité, aby oni na druhej strane rešpektovali životné prostredie pri uplatňovaní princípov cirkulárneho hospodárstva, pretože to im umožňuje dosahovať zisky a zároveň umožňuje aj brať do úvahy e, sociálne a environmentálne požiadavky konkrétnych území. Cirkulárne hospodárstvo je využívanie produktov a surovín ktoré na konci svojho cyklu, na konci svojho eh, produktívneho obdobia dávajú vlastne materiály alebo dajú, dávajú hmotu, ktorá je použiteľná v iných výrobných procesoch, alebo sú plne recyklovateľné na konci svojho životného cyklu a nestávajú sa odpadom. Prečo hovorím, že toto zmení hospodárstvo? Lebo to v podstate zmení spôsob podnikania. Lineárne hospodárstvo sa mení na cirkulárne hospodárstvo. Prečo to tvorí pracovné miesta? Predstavte si to napríklad len v kontexte nových profesí, čo všetko to môže znamenať. Napríklad ecodesign, to sa stáva vlastne stredobodom nového systému výroby. Takže istým spôsobom to vytvára nové pracovné miesta, nové profesie, ktoré vytvárajú eh, vlastne pozície pre prácu eh, ľudí. Toto je naozaj veľmi, to má veľmi vysokú dôležitosť. Napríklad v kontexte tej dohody, ktorú sa snažíme dosiahnuť v oblasti klímy a energetiky. Ak, e, už som to hovoril skôr, ak chceme dosiahnuť ambicióznu dohodu, e, tak je dôležité, aby sme e, silne poukazovali v oblasti energetickej účinnosti to, aké ciele chceme dosiahnuť, ako treba rešpektovať životné prostredie. A my v Taliansku sme mali cieľ obnoviteľných zdrojov energie veľmi vysoký viedlo to naozaj k tvorbe mnohých nových pracovných príležitostí a určite to platí aj v iných členských štátoch. Takže je to naozaj proces, ktorý napreduje, posúva sa vpred a ako vlastne neustále potvrdzujeme, je dôležité, aby sme v tomto smere mali plnú e, kultúrnu spolúčasť. Ešte pár otázok, na ktoré zodpoviem, na niektoré som už odpovedal. Naozaj, ak som nebol vyčerpávajúci, tak e, nerobil som to na schvál, e, nedokázal som možno lepšie opísať to, čo som už hovoril. Takže, reforma ETS. Už som to hovoril skôr, pre nás je to prioritná téma a tá sa týka najmä časových harmonogramov. V prípade, že viac ako jedna krajina sa do tohto bude chcieť zapojiť, je to naozaj veľmi dôležitý prvok a my pracujeme na tomto návrhu. Čo sa týka ďalej medzárodnej časti, teda medzárodných kreditov, a povoleniek, tak to je téma, ktorá musí byť vysporiadaná v rámci celého komplexu reformy ETS. Nechceme e, zbytočne komplikovať tú situáciu. Sme, pozorne sledujeme, aké sú návrhy. Nechceme vlastne demotivovať investorov a už vôbec nie penalizovať alebo trestať investície, ktoré boli vykonané k dnešnému dňu. K tejto téme ešte toľko, že čo sa týka ETS, to, čo platí pre ETS, platí aj pre iné témy, ktoré sa týkajú celého klimatického balíčka, klimaticko-energetického balíčka. Som presvedčený, že tá správna rovnováha e, by mala byť nájdená počas najbližších mesiacov, tak, aby sme vytvorili naozaj uzavretý systém, sú v Európe naozaj ambiciozne krajiny, ambicioznejšie aj menej ambiciozne a je jasné, že ako sa častokrát stáva v rámci Európskej únie, je dôležité nájsť tú správnu rovnováhu. A ja e, naozaj mám neustále Eh, na pamäti to, eh, čo sa hovorí v Taliansku ako porekadlo, že dobré je priateľom lepšieho. Takže snažíme sa nájsť eh, riešenie medzi všetkými 28 krajinami. Niekedy sa musíme uspokojiť s tým, vlastne iba dobrým a nebude to možno ešte lepšie, pretože je to lepšie niečo ako nič. Na úrovni rady sa snažíme dosiahnuť dohodu, možno to nie je najlepšia možná, ale musíme nájsť rovnováhu medzi 28 krajinami. Ako už zdôrazňujem, toto mm, ešte pred Limskou konferenciou je kľúčový prvok. E, začali sme na tom už pracovať od 16. E, a 17. júna, e, júla počas stretnutia v Miláne. Čo sa týka plastových sáčkov alebo plastových tašiek, to je téma, ktorá nás naozaj mimoriadne zaujíma. Chcem tu pripomenúť iba jednu vec. Chceme presadiť Chceme vlastne otvoriť túto tému plastových tašiek preto, lebo si veľmi dobre uvedomujeme, že hovoríme o environmentálnom probléme. Nie, tieto plastové tašky zaplavujú naše moria, kontaminujú pôdu, kontaminujú vody a my sa musíme s touto témou vysporiadať z pohľadu ochrany životného prostredia. Musíme prijať kľúčové kroky v tomto smere, musíme nájsť dohodu medzi všetkými členskými štátmi. Veľmi dobre vieme, že parlament chce konkrétne ciele, ehm, mnoho členských štátov zase na úrovni e, komisie a rady nechcú záväzné ciele a my vieme, že na konci semestra musíme mať v rukách nejaké rozhodnutie, ktoré každá krajina vnútorne e, dokáže podporiť. Sú tu rôzne krajiny, ktoré vlastne prehodnocujú využívanie plastových tašiek a mali by sme umožňovať tým, ktorí chcú, ako napríklad sa už aj stalo v Taliansku a Írsku, aby, sme, aby tieto krajiny dospeli úplnému vlastne prerušeniu alebo úplnému pozastaveniu výroby plastových tášiek. Čo sa týka ešte odpadov, to sme už čakávali aj skôr, tu chceme pracovať naozaj e, e, na týchto výzvach, chceme dospieť k návrhu do decembra, tak aby sme posunuli túto politickú diskusiu čo najďalej v tejto téme. E, pýtali ste sa ma, aké sú tri hlavné ciele, tri top ciele, ktoré mám. Je to predovšetkým, tak sa im pokúsim e, ich naznačiť. Dohoda v oktobri ohľadom klimatického a energetického balíčka do roku 2030. Toto naozaj chcem, aby bola dohoda, ktorá bude ambiciozná. Hovoril som to už skôr a opakujem to znova. A toto je naozaj pre nás vysoká priorita hovoril som ešte jednu vec, ktorú stále opakujem a je to otázka nového riadenia, novej správy e, v oblasti e, v oblasti e, správy a riadenia a využívania potenciálu európskeho semestra. Myslím si, že to bude pre nás všetkých veľká výhra, veľké víťazstvo tak pre radu, ako aj pre parlament. Identifikoval som niektoré priority v nadväznosti na témy GMO a plastových tašiek, to sú dôležité témy, a ešte ILUK. Myslím si, že s vašou pomocou že s vašou pomocou e, v týchto témach dokážeme dosiahnuť naozaj kroky vpred, ktoré budú, zmysel, ktoré budú zmysluplné a viditeľné. Ďalej, ešte pár reakcií v nadväznosti na GMO. E, veľmi dobre viete, že 12. E, júna komisia dosiahla dohodu, už som to hovoril na začiatku. E, my chceme na vlastne v nadväznosti na túto dohodu pracovať, aby sme to dokončili ešte do konca nášho mandátu, do konca trvania nášho predsedníctva, ešte endokrinné aktivátory. Tak bez pochyby to je kľúčová centrálna téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, rovnako ako aj pre moju kolegyňu Beatriče, ktorá príde e, hneď po mne. Očakávame na návrh od komisie a ako náhle tento návrh príde, tak sa mu budeme okamžite venovať, aby sme sa posunuli v sa týka účinného využívania zdrojov. Hovorili sme už o istých cieľoch e, v Miláne, Myslím si, že naozaj je dôležité, aby, sme, aby sa to dostalo ehm, politickou prioritou. Je dôležité, aby sme dosiahli jasné definovanie týchto cieľov. Samozrejme, nie všetky krajiny na tomto e, súhlasia, nie všetky sa potom podpíšu, ale počas najbližších e, mesiacov na tom budeme pracovať, aby sme sa dokázali posunúť vpred. A bude dôležité, aby sme dosiahli e, reálnu dohodu na rade v priebehu oktobra. Už nemám žiadne ďalšie témy. Ak som na niečo zabudol, ospravedlňujem sa, ale naozaj veľmi... E, je to ďalšie sedieť tu ako na maturitných skúškach, takže sa ospravedlňujem. Rozumiem, že tie otázky sú veľmi rýchlo, ľahko sa kladú, ale ťažšie sa e, odpovedajú. Nie je to rozhodne jednoduché v takom krátkom čase. E, budeme pokračovať ďalej. Máme tu ďalšie kolo otázok. Začne EPP. Pani kolegyňa Delaje, nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, de cet échange. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, za túto výmenu názorov. Budem stručná. Tá otázka tu už zaznela, tu v sále. Pre mňa to celé súvisí predovšetkým, pokiaľ ide o to cirkulárne hospodárstvo a pokiaľ ide o dobrú organizovanosť budúcnosti. Sami ste to naznačili, ako by ste túto tému chceli vy sami sa aj teda zhostiť, ako to vyzerá s tým dátumom expirácie. Takže napríklad pokiaľ ide o zeleninu, môžeme predávať takú zeleninu, ktorá nie je 100% e, v poriadku z estetického hľadiska, teda z optického hľadiska. Sú tu Potraviny, ktoré sa nepredávajú práve preto, e, že nevyzerajú dobre, ale by mohli sa využiť na charitu, dá sa urobiť v tejto oblasti niečo, ako to potom vyzerá ešte s cenami, ako budete robiť, ako budete postupovať pri dovoze lacných potravín, pokiaľ ide teda aj ovoci a zeleninu, tu sú dva problémy, ktoré s tým súvisia, všetkým pokiaľ ide o výplatu pre tých producentov a potom aj pokiaľ ide o použitie týchto produktov, ktoré by sa inak nedali predať. Pán Leinen, pán minister, vy ste boli členom Európskej platformy pre účinnosť strojov, tom sme dobre spolupracovali a zistili sme, že využívame veľmi veľa materiálu a surovín, ktorý sa potom plitvá. Pozbudil by som vás, aby sme si stanovili nejaký cieľ. Už sme o tom aj trochu hovorili. Potrebujeme rovnako pri ochrane životného prostredia aj pri ochrane zdrojov, surovín, konkrétne plány a konkrétne ciele, inak nebudeme mať žiadny výsledok. A tá otázka, či máte teda niečo tu v talári, to je moja teda otázka, ktorú by som chcel od vás počuť. A ten zelený klimatický fond, to je druhá vec, to je prázdny fond. Členské krajiny by chceli tam zaplať, niečo do toho vložiť, chce Taliansko sa k tomu vyjadriť, pokiaľ ide o časový plán, ako by sme tam mohli platiť. Napríklad Nemecko slúbilo na berlínskom stretnutí 700 miliónov, chce aj Taliansko uviezť nejaký príklad za teda Európsku úniu. Kolegyňa Jatemáky, nevidím ju, takže prejdeme hneď na zelených. Davor Slek. E, Ďakujem veľmi pekne. Jedna otázka pre pána ministra. Dohovor o cezhraničnom znečisťovaní, teda takéto niečo existuje, ako tu bolo správne povedané, znečistuje sa aj ovzdušie a to má neblahý vplyv na životné prostredie. Chcel by som poukázať na to, že už niektor, niekoľko rokov chorvátsky občania sú, majú znečisťované ovzdušie rafinériami v Bosne Hercegovine. To je rafinéria, ktorá patrí ruským majiteľom a kde sa modernizácia tejto rafinérie stále oddialuje. V Bosne Hercegovine sa plánujú aj tepelné elektrárne, teda výstavba, a zabúda sa na, pritom na názor Chorvátska a na dohody z Osla. Bosná a Hercegovina neprijala dôležitú dohodu neratifikovala ju a preto by som chcel vedieť, či teda rada, vy ste predsedníckou krajinou, či tento problém, ktorý tu je medzi Chorvátskom a inou krajinou, ktorá nepatrí do Európskej únie, či by sa to dalo nejako objasniť. Ďakujem. Ďakujem, kolega Paulucci. No. Allora il... Nie, kolega Caputo. Grazie. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, veľmi stručne. Špecifická otázka. Týka sa to týka sa to veľmi špecifickej zóny v kampánii. Chcem e, možno pochopiť e, ten ďalší objav neviem, niekoľkých stoviek nových e, e, nelegálnych skladov, ktoré sa identifikovali a zároveň aké iniciatívy plánujete ako predsedníctvo spustiť, ako talianské predsedníctvo v tomto smere počas vášho semestra, aby sme vytvorili akúsi stratégiu pre pomoc a vôbec pre zvládanie taký, takéhoto problému, ktorý je všeobecne rozšírený nielen na našom území, ale aj v celej Európe. A je to problém, ktorý eh, vedie k celkovej nedôvere v inštitúcie v našej krajine. Ďakujem pekne. Ďalší kolegovia tu už nie sú, ktorí žiadali o slovo, takže ešte, eh, pán minister, máte slovo, aby ste odpovedali a potom pôjdeme k ďalšiemu stretnutiu s ministrom, ministerkou. Ďakujem veľmi pekne účinné využívanie zdrojov. Takže účinné využívanie zdrojov, takisto aj téma plýtvania so, s potravinami, to úzko súvisí s lepším využívaním zdrojov. Ja som bol veľmi prekvapený. V Taliansku sme k tejto téme svojho času robili štúdiu a dve tretiny talianských občanov nespájali plitvanie potravín alebo zo plitvanie zdrojov, nespájali to so životným prostredím, spájali to s inými oblastiami, ale teda nie so životným prostredím. Tak ja si myslím, že aj tu je určitá kultúrna, kultúrna výzva pred nami. Musíme ľuďom objasniť, že keď vyhodíme kúsok chleba, to ako keby sme znečistili trochu vody alebo plitvali inými surovinami. Takže musíme túto tému my takýmto spôsobom občanom objasniť. Budeme mať 24. novembra stretnutie na vysokej úrovni, kde sa budeme špecificky venovať práve tejto téme. Myslím si, že by sme sa tejto téme mali venovať viac. Detailnejšia jedna z tých opatrení, ktoré by sme mali urobiť, je robiť väčšiu osvetu na to, aby sme tento problém riešili to znamená, musíme zmeniť mentalitu našich občanov, pokiaľ ide o túto tému. Možno by sme takýmto spôsobom posilnili potom aj naše konkrétne aktivity. Potrebujeme si vytvoriť generáciu ľudí, ktorí jednoducho by sa už narodili ako ochrancovia životného prostredia. Ľudia, ktorí by už od samého začiatku boli vychovávaní v pozitívnom vzťahu k životnému prostrediu ak sa nám to podarí, tak tieto problémy vyriešime. Ak nie, tak tie problémy nevyriešime. Takže najlepšie by bolo, ak by sme našim občanom, našim deťom sprostredkovali e, pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Takisto môžem povedať, že spolupracujeme s rozvojovými krajinami, napríklad pokiaľ ide o bilaterálne, bilaterálne aj multilaterálne projekty a v tejto oblasti budeme aj naďalej aktívni v tom zmysle, ako sme to robili doteraz. Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, rastliny, môžem sa k tomuto bodu trochu vrátiť. Chcel by som celkom jasne povedať, že už v nasledujúcich dňoch sa pustíme do práce spolu s parlamentom na to, aby sme našli spoločné stanovisko a som si istý, že s pani Rís budeme dobre spolupracovať. Ona je spravodajkynia k tejto téme a nájdeme spoločné riešenia. Pokiaľ ide o ostatné problémy, áno, napríklad problém kampánie, e, budem napríklad v tomto regióne, ja budúci týždeň a spolu s ostatnými ministrami navštívim tento región, aby sme si to pozreli. Už na úvod som povedal, že nebudeme hovoriť iba o lokálnych témach, a nechcem to teraz meniť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a dúfam, že sa nám po- podarí dobre spolupracovať v budúcich šiestich mesiacoch a nie len počas tohto obdobia, ale aj neskôr. A dúfam teda, že na nás čaká práca, ktorú my jednoducho zvládneme. A bude to prospech našich detí. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Aj my vám ďakujeme, pán minister Galety, za to, že ste prišli medzi nás, za to, že ste sa nechali takto bombardovať otázkami, na ktoré ste potom odpovedali. Teraz vyhlásim 5-minútovú prestávku a by som teda odprevadil pána ministra a potom príde pani ministerka zdravotníctva Lorencína. Cari colleghi, vážení kolegovia, kolegi se... Vážení kolegovia, tak vás prosím, usaďme sa. Začneme s týmto druhým vypočutím Môžeme teraz začať s druhým stretnutím, ktoré máme na programe. Chcem poďakovať pani ministerke zdravotníctva Talianskej republiky a v prvom rade mojej, eh, mojej známej, mojej dobrej priateľke Beatrice Lorenzino, ktorá eh, prišla po tom prvom stretnutí, ktoré sme mali s pánom ministrom Galettim. Mali sme možnosť eh, medzi kolegami podložiť veľký rad otázok. No a teraz je tu vlastne priestor eh, dať rovnakú šancu tebe. Eh, máme, da, máš šancu možno v najbližších niekoľkých minútach naznačiť priority italianského predsedníctva, no a potom eh, urobíme také dve kola otázok. V rámci prvého kola sa budú pýtať koordinátory jednotlivých politických skupín, no a potom v rámci druhého kola otázok sa budú pýtať ostatní kolegovia, ktorí sú členmi výboru. Takže máš slovo aby si sa mohla čo najpružnejšie, najrychlejšie dostať k plánom talianského predsedníctva, k vašim prioritám. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vo výbore ako, tém, ako zodpovedná ministerka za oblasť zdravotníctva, ktorá jej pripadá aj úloha predsedať Rade ministrov pre zdravotníctvo a verejné, zdravo, a verejné zdravie, by som rada predstavila program talianského semestra. Počas nášho predsedníctva radi by sme maximálne úsilie vyvinuli na to, aby sme sústredili na naše aktivity, ktoré nám zostávajú počas najbližších 4-5 mesiacov, ktoré sú pred nami, tak aby sme dokázali e, napredovať v oblasti inovatívneho programu na najbližších 5 rokov. Chcem pripomenúť, že v Taliansku, Talianskom sa otvára nové trio, ktoré zahrňa Lotyšsko a Luxembursko, ktoré sa bude venovať vedeniu týchto tém počas najbližších 18 mesiacov. S kolegami sme vytvorili spoločný program, pomohla nám aj dobrá vôľa e, pokračovať ďalej v aktivitách Európskej únie a chceme, aby sme e, zbytočne neprerušovali témy tým, že prechádza predsedníctvo z jednej krajiny na druhú. Našou prioritou bude, aby sme prispeli k načrtnutiu novej vízie, ktorá bude zdieľaná v celej Európskej únie, ktorá bude zameraná na rast, konkurencieschopnosť, inovácie a bude viac integrovaná a bližšia k občanov, a to najmä v oblasti e, strednodobej revízie stratégie EÚ do roku 2020. Náš program sa bude venovať všetkým podstatným sektorom v oblasti zdravotníctva, a to od začiatku programácie, prevencie a podpory správneho zdravého životného štýlu, ochrany kardio, pred kardiovaskulárnymi chorobami a prevenciou ochorení zvierat. Um, takže v tomto smere sme nadviazali na to, čo hovorilo grécké predsedníctvo, čo otvorilo v oblasti uh, lekárenských pomôcok a medicínskych pomôcok a je to téma, ktorá sa už dokončuje. Talianské predsedníctvo plánuje uh, v rámci tejto témy začať konštru- konštruktívnu diskusiu uh, so zapojením Európskeho parlamentu a nájsť kompromis, uh, ktorý bude mať čo najväčšiu možnú podporu aj na úrovni rady. Celkovým cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude ešte účinnejší v rámci zároveň toho istého obdobia podporiť ďalší rozvoj európskeho priemyslu a tohoto sektoru, ktorý je lídrom v mnohých technológiách na globálnej úrovni. V Ríme 18. a 19. decembra bude prebiehať každoročná konferencia o lekárskych pomôckach v oblasti eh, potravinovej bezpečnosti. Predsedníctvo pripisuje maximálnu dôležitosť dvom návrhom nariadení, ktoré sa momentálne skúmajú na úrovni Rade, Rady a Európskeho parlamentu prvom rade je to revízia normy, ktorá sa týka úradných kontrol v oblasti e, e, potravín a, e, a polnohospodárských produktov. Tu chceme naozaj zvýšiť štandard úradných kontrol v, v polnohospodárskom a potravinárskom sektore a v rámci všetkého toho, čo súvisí s agroalimentárnym reťazcom, agropotravinárskym reťazcom, je nevyhnuté zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu, porovnateľnosť zaobchádzania pre všetkých hospodárskych aktérov predsedníctvo, pozitívne vý číta e, mnohé vystúpenia, mnohé aktivity, e, ktoré, ktorým sa venoval tejto téme a predchádzajúci výbor Envy. Je dôležité, aby to bolo zlepšenie nielen na technické, ale aj politické úrovni. Preto je nevyhnutné, aby sme čo najskôr dokázali komunikovať a rokovať s Európskym parlamentom, e, aby sme dosiahli rýchly alebo čo najskoršie schválenie v druhom čítaní. Ďalšia téma je boj proti podvodom a to práve v oblasti hľadania alebo reakcie na uznesenie Európskeho parlamentu a v rámci boja proti podvodom v potravinovom reťazci a proti ich, a proti ich alebo za, za ich odhalovanie v spolupráci s Európskou komisiou 23. a 24. oktobra bude v Ríme medzinárodná konferencia ohľadom potravinových podvodov a falošných potravín, tak aby sme eh, otvorili aktuálne stratégie a načrtli možné riešenia v tomto sektore. Konečným riešením, riešením je vytvoriť eh, dokument, ktorý bude spájaný a podporovaný a zároveň ehm, schválený na úrovni rady. Ďalšia dôležitá téma je eh, téma nových potravín, E, ktorá súvisí s reformovaním tohoto sektoru a zároveň harmonizovaním aktuálnych postupov pri harmonizácii a schvalovaní a zároveň podpore úspešnejšieho a rýchlejšieho presadzovania európskej legislatívy. V súvislosti s uplatňovaním európskej legislatívy v rámci celého agropotravinárskeho reťazca je nevyhnutné zabezpečiť zdravé, bezpečné a vysokokvalitné potraviny a to je kľúčové pre zabezpečenie zdravého životného štýlu a ľudského zdravia. Predsedníctvo pozitívne víta schválenie centralizovaného postupu schvalovania v rámci posudzovania dopadu a vlastne Prvotným a primárnym schvalovateľom bude EFSA. S cieľom dosiahnuť dohodu sa spoliehame na, e, na spoluprácu a ochotu kompromisu na strane všetkých členských štátov. Talianské predsedníctvo chce potom ďalej pripisovať vysokú dôležitosť otázke vakcinácie a verejného zdravia. V tomto smere chceme preskúmať možnosti nových vakcín, e, posúdiť ich rizika a zároveň zabezpečiť e, účinnosť a koordináciu vakcinačných plánov medzi členskými štátmi. Čo sa týka tém, ktoré už boli uzavreté na úrovni rady, týka sa to textu, prvého návrhu textu hľadom vakcinácie informácie. Toto sú práve tie nástroje, ktoré nám umožú, umožnia bojovať proti rôznym e, nakazlivým chorobám a umožnia nám dosiahnuť jednoznačné benefity e, proti rôznym chorobám, e, ktoré sú momentálne nie pokryté vakcinačnými plánmi. V septembri plánujeme navrhnúť návrh záverov ohľadom prevencie proti infekciám a prevencie proti kardiovaskulárnym chorobám. Je to téma, ktorá je súčasťou dlhodobého plánu spolupráce medzi členskými štátmi a komisiou. Tretia téma, ktorá bude súčasťou alebo podkladom pre návrh záverov, bude, e, budú terapeutické, e, terapeutické riešenia za účelom zlepšenia pohodlia pacientov. V tomto smere chceme uľahčiť eh, možnosti farmaceutického eh, odvetvia a zároveň zabezpečiť viac personalizovanú liečbu. Eh, treba si uvedomiť, že vysoká, vysoké náklady za inovatívne liečivá sú vážnym problémom pre všetky orgány činnými v oblasti verejného zdravia. Snažíme sa nájsť nové spôsoby, či už počas eh, nedávnej rady ministrov, ako aj na technickej úrovni. Je to téma, ktorá bude stredobodom neformálneho stretnutia ministrov 22. a 23. septembra a na základe tejto diskusie sa vytvorí aj návrh záverov. Snažíme sa eh, reagovať na závery z posledných dvoch rád ministrov, ktoré odporúčali eh, väčšiu reprezentativitu zdravia a väčšiu prioritu pre zdravie v rámci najbližšieho európskeho semestra. V tomto smere chceme účinnejšie spolupracovať so Social Protection Committee, aby sme dokončili ehm, výročný kontrolný plán rastu a odporúčania pre jednotlivé krajiny. Takýmto spôsobom by sme mali indikovať aj cestu pre ďalšie predsedníctva ehm, dosiahnutie dohodu medzi oblasťou hospodárstva a zdravia. To je téma, ktorá má vysokú prioritu pre všetky členské štáty a takýmto spôsobom sa poukážuje aj na nevyhnutnosť zvládnuť zdravie ako kľúčovú a prierezovú tému, ktorá nie je náklad, ale investícia do budúcnosti našej spoločnosti. Ďalej, čo sa týka kvality a výkonnosti zdravotných systémov, Ďalej trváme na obsolnení úsilia, ktoré bude viesť k identifikácii indikátorov, ktoré umožnia členským štátom účinnejšie posudzovať výkonnosť e, porovnateľným spôsobom. Ďalšie dôležité témy budú otvorené počas e, stretnutia ministrov e, z decembri. To je prevencia nádorov a zároveň propagácia zdravého životného štýlu. Je to veľmi dôležitá téma pre verejné zdravie. A myslíme si, že takýmto spôsobom spolu s kardiovaskulárnymi ochoreniami toto tvorí ten primárny hlavný dôvod úmrtí v Európskej únii. Tretí argument, ktorý je e, veľmi vysoko prioritizovaný e, našim predsedníctvom, je riečenie paliatívnych ochorení e, a zároveň humanizácia liečby. V rámci E, stretnutia e, Chief Medical Officers e, sa budeme venovať trom dôležitým témam, ktoré predsedníctvo vybralo. To je liečba diabetických ochorení, zároveň prevencia a liečba chronických respiračných ochorení a zároveň reakcia na gerontologické ochorenia v populácii v rámci ministerského stretnutia 2. a 3. oktobra sa budeme venovať zdraviu žien a to samozrejme v rámci prístupu Life Course, e, ktorému chceme venovať osobitnú pozornosť. Chceme zároveň e, propagovať témy, ktoré sú zamerané na propagáciu zdravia, prevenciu typologických e, patológií špecifických pre ženy a zároveň propagáciu a podporu plodnosti, Um, ochranu a ochranu a podporu materstva a zároveň predlžovanie dĺžky života, tak aby sme uh, sa špecificky venovali potrebám žien uh, z pohľadu zdravotníctva a sociálneho zdravotníctva. A takýmto spôsobom je dôležité, aby sme uľahčili výmenu názorov medzi členskými štátmi v oblasti zdravia žien v rôznych fázach života čo sa týka podpory zdravého životného štýla, zdra, štýlu, zdravého, zdravej výživy, e, zdravého sexuálneho života, prevencie sexuálnych ochorení, e, reprodukčného zdravia, najmä pred e, koncepčného teda zdravia pred oplodnením, nádory špecifické pre ženy, otázka pravidelného screeningu a podpory zdravia, zároveň prevencia neplodnosti, najmä u onkologických pacientiek Ďalšia téma, ktorá je pre mňa mimoriadne dôležitá, je téma digitálneho zdravia. Predsedníctvo bude organizovať 7. a 8. oktobra v Ríme tém, e, strednutie v tejto príležitosti. Máte minimálne ďalšiu zamienku prísť do Ríma. E, bude to e, diskusia, diskusia o stratégiách v oblasti e-health Takýmto spôsobom chceme najmä reagovať na elektronické zdravotné karty a telemedicínu. 27. a 28. oktobra v Ríme plánujeme ministerskú konferenciu o ehm, zdravie, zdraví v Strednomorskej oblasti. Predsedníctvo vníma stredomorskú oblasť ako príležitosť podporovať integráciu, kohéziu a zároveň dosiahnutie prospe- prosperujúceho a zdravého regiónu. Táto konferencia bude príležitosťou preto, aby sme dokázali definovať zdieľané stratégie s európskymi kolegami, tak aby sme propagovali zdravie v celej tejto geografickej oblasti. Podpora tohoto projektu, e, pro- e, projekty spolupráce, zároveň otázka propagácie zdravotného, zdravého životného štýlu v Stredomorí. To všetko môže byť dobrý priestor pre podporu e, ekonomicko-sociálneho rozvoja takýmto spôsobom to môže viesť k stabilite a e, k podpore širšieho regiónu. V kontexte širokých sociálnych zmien a ekonomických zmien to môže byť naozaj veľmi relevantná otázka, najmä z pohľadu verejného zdravotníctva. 3. novembra sa bude konať konferencia zameraná na kvalitu a bezpečnosť a náklady spojené s liečbou. To je téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá počas nášho semestra. Ako som už hovorila, budeme sa tomuto venovať viac ako len v jednej iniciatíve. Konferencia sa chce venovať téme spájaním vlastne klinicko-organizačných finančnej stránky s otázkou, ehm, s otázkou ekonomickej účinnosti. To je téma, ktorá je relevantná pre všetky systémy zdravotníctva, lebo sa týka udržateľnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Ďalšia téma, ktorá je pre mňa mimoriadne dôležitá, je otázka prevencie. 14. novembra sa v Ríme bude konať konferencia na technickej úrovni o tejto téme. Demencia, pardon. Demencia eh, je v starnúcej európskej eh, populácii dôležitou témou a vedie k vysokej miere e, invalidity a zároveň skorých umrtí. Je to pre nás dobrá príležitosť, ako diskutovať o týchto stratégiách, ktoré sú zavedené v Európe a v Taliansku, najmä v oblasti demencií a zároveň to predstavuje e, možnosť pre ďalší výskum, prevenciu a liečbu. Je to zároveň aj príležitosť pre propagovanie zdravia e, staršej časti populácie. Predsedníctvo bude ďalej klásť vysokú dôležitosť aj boju proti AIDS, najmä 10 rokov po Dublinskej deklarácii. Stretnutie bude 27. a 28. novembra v Ríme. Boj proti e, šíreniu HIV AIDS ehm, je e, dôležitým víťazstvom počas posledných rokov, keď sme dokázali zvrátiť šírenie tejto e, choroby a dokázali sme podporiť zamedzenie ďalšieho šírenia a stále účinnejšiu liečbu. To všetko vďaka novým novým liečivám, e, lepšej prevencii a zároveň zamedzeniu šírenia infekcie. E, sústredením sa na túto tému a zároveň na jej socioekonomický rozvoj, rozmer sa budeme snažiť e, reagovať na 10-ročné výročie Dublinskej deklarácie a budeme takýmto spôsobom e, sa snažiť hľadať účinnejšie riešenia pre boj s touto chorobou. Ďalej, v decembri bude konferencia zameraná na joint action e, v oblasti lekárenských a zdravotníckých povolaní a tam sa budeme snažiť presadzovať zlepšenie a väčšie povedomie o týchto povolaniach, lepšiu spoluprácu a výmenu. V Benátkach sa bude v novembri konať konferencia ohľadom e, duševného zdravia mladých. Ďalej e, ide o vlastne mladých od 18 do 26 rokov, ktorí tvoria 27 celej svetej populácie a až e, veľká časť, alebo až 30 e, duševných ochorení sa prejavuje práve v tomto veku poprvýkrát. Duševné poruchy sú vlastne potom dôležitým sprievodným javom dospievania a je preto veľmi, sú veľmi dôležitou výzvou pre systémy verejného zdravotníctva je preto dôležité zabezpečiť kontinuitu liečby medzi, medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Ďalšia téma, ktorá je relevantná pre predsedníctvo, je rezistencia voči antibiotikám. To je téma, ktorá e, bude otvorená z perspektívy z One Health, e, ktorý sa snaží spájať e, veterinárno-humánnu medicínu a zároveň oblasť liečby, ako aj potravinárstva. Ďalej je to e, téma e, širokého globálneho záujmu o e, verejné zdravie, ktoré bude Ehm, otvorené aj na úrovni regionálneho výboru e, VHO. Chcem zároveň zdôrazniť to, že e, talianské predsedníctvo e, kladie vysokú dôležitosť na vzťahy s týmto parlamentom ako spolulegislatívny orgán. Je to kľúčová spolupráca preto, aby sme dokázali schváliť a prijať strategické, strategickú spoluprácu, ktorá má dosah na 500 miliónov obyvateľov a spotrebiteľov. To je dôležitá príležitosť pre nás všetkých. Je to parlament, ktorý je úplne renovovaný a je to parlament, ktorý sa e, len začína e, pracovať a pre nás je to veľmi dôležité, aby sme dokázali e, vlastne zosúľadiť dôležité stratégie v oblasti zdravia a zdravotníctva na najbližších 5 rokov. Veľmi sa teším na spoluprácu, na dobré vzťahy s týmto parlamentom, s komisiou tak aby sme dokázali urobiť čo najviac v práci, ktorá bude užitočná pre všetkých našich občanov. Ďakujem pekne. Pekne pani ministerka Lorencín. E A teraz pôjdeme e, ku kolu vystúpení jednotlivých koordinátorov, ktoré sa vyjadra v mene skupín za EPP, pán Peterle. No. <laughs> okay. E, gospod predsednik. Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel vám poďakovať. Využili ste veľmi dobré vašich 10 minút. No a mne sa veľmi páči, ešte ministerka zdravotníctva. No a som rád, že talianské predsedníctvo tak zdôrazňuje prevenciu a zdravý životný štýl. Dúfam, že tá predsednícka trojka zaistí kontinuitu. Ja by som bol veľmi rád, aby každé ministerstvo zdravotníctva malo nejaké oddelenie na podporu zdravého životného štýlu. Vieme, že zdravotné trendy v Európe sú zlé, exponenciálne narastá diabetes a rakovina a preto treba zdôrazňovať prevenciu v vo všetkých našich politikách a podporu zdravia uvádzame úplne všade, ale počet chorých narastá. Ja sa chcem spýtať, čo podľa vás je dôležité ešte, aby sme urobili, aby e, s kombináciou komunitárnej a medzivlády našli alebo zaistili takú účinnú politiku, aby to aj konkrétne pocitovali európsky občania. Čo urobiť, aby sme dodali pridanú hodnotu na európskej úrovni. No už veľakrát ho počujeme o tom, že zdravotníctvo a zdravie je v kompetencii členských štátov. Ja som presvedčený o tom, že eh, bez zmeny zmluv dokážeme urobiť veľa. Potrebujeme eh, jasné, jasné a konkrétne kroky Európskej komisie, aby podporili záväzky členských krajín, aby eh, sme zdvihli od 5 do 10 fond pre zdravie. No a kolega minister hovoril o európskom semestri v tejto súvislosti. Ja som myslel, že európsky semester musí obsahovať aj také dôležit, takú dôležitú oblasť ako zdravotníctvo. O tomu som hovoril predsedovi komisie Junckeru. Nož, tam s vašou podporou. Ďakujem pekne. Kolega Matias Krotov. Kolega Matias Grote. Äh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka. Skutočne ste si toho predsa vzali veľa, bude tu veľa konferencií, ktoré ste ohlásili. A čo ma teší, že pokiaľ to neurodegeneratívne choroby, demencia, že na to bude konferencia pripravená. Takže moja otázka je, ako z toho vyplyne nejaká stratégia, pretože toto ochorenie a tieto ochorenia sa sú stále častejšie, pretože naša spoločnosť starne. Je dobré, že robíme k tejto téme konferencie, ale kam to má vyústiť do nejakej stratégie? Pokiaľ ide tie medical devices, a kedy môžeme tam očakávať nejaké stanovisko rady? Kedy môžeme začať my ako parlament ísť do druhého čítania? Možno by ste k tomu mohli takisto zaviať stanoviska, pokiaľ ide o ďalšie pod rezistencia na antibiotika, tie údaje o nových infekciách, kde už antibiotika nereagujú, tak vidíme, že tieto prípady sú stále častejšie. Čo chcete v tejto oblasti za tie vaše 4,5 mesiace, ktoré ešte máte k dispozícii, dosiahnuť? A v neposlednom rade TTIP. Do akej miery sa klinické pokusy a štandardy, pokiaľ ide o autorizáciu, Ehm, do akej miery sa zjemnia, akú máte stratégiu, ako ste v kontakte s ministrami zdravotníctva, pokiaľ ide o autorizáciu liekov, aké by to mohlo mať konsekvencie, ak by sa prijal TTIP, pretože nedávno sme počuli hlavného vyjednávača, ktorý tu bol a dozvedeli sme sa, že teda naše štandardy by nemali klesnúť, ale že môže sa prijať ďalšie štandardy. My máme veľmi dobré štandardy v Európskej únii, a je aj jasné, že by sme to nechceli pokaziť, ak by sa také iné štandardy prijali, alebo v prípade, že by sa tie naše nejako znížili. Do akej miery to akceptujú ministri zdravotníctva počas vášho, minist- počas vášho predsedania? Ďakujem. Ďakujem za EC, teraz zostane slovo pani Gierling. Ďakujem pekne. Moja otázka je v náväznosti na to, čo povedal pán Peterle Hovoríme tu o problémoch ako napríklad rakovina a ja by som chcela hovoriť o následovnom. Je to skôr téma prevencie ohľadne všeobecného zdravia ľudí a to, čo súvisí a takisto pokiaľ ide ten systém uplatňovania nárokov na zdravotnú starostlivosť. Ja si myslím, že to všeobecné stanovisko, ktoré máme, je také, ktoré, že teda tá situácia v Taliansku je dosť komplikovaná práve, práve v tejto krajine sú tu viaceré obavy, ktoré sa prezentujú práve pokiaľ ide o vašu krajinu. Ja by som chcela vedieť, už teoreticky teda vieme, hoci teda komisia to bude musieť ešte potvrdiť neskôr, nová komisia to bude musieť potvrdiť. Budeme tu mať revíziu eh, nariadenia, pokiaľ ide tento systém. Malo by to začať od roku 2015, takže mňa by zaujímalo, či máte nejaké plány, pokiaľ ide o konkrétnu prácu v teréne, že by sa to možno formou konferencie trochu zverejnilo, aby teda sa tie Um, aby sa public relations, vzťah s verejnosťou trochu posilnil, pretože to je veľmi dôležité a zaujímavé pre našich spotrebiteľov. Ďakujem pekne a za ALDE dostane slovo pani kolegyňa Rís. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pani ministerka, za vaše úvodné slova, ktoré boli veľmi komplexné. Jedna otázka, ktorá tu už odznela ktorú som vlastne sa už spýtal aj ja vášho predchodcu, tu, ktorý bol pozvaný. Ja som sa vyjadrila k tomu, že vlastne občania by začal, mali začať uvedomovať, že ten problém plitvania potravín ako veľký problém, pretože 90 miliónov tón potravín sa každý rok preplitvá. Takže do akej miery chcete spolupracovať s národnými úradmi v členských štátoch, ak to vnímate vy, ako vnímate to, čo občanov skutočne znepokojuje. A ešte jedna vec, ktorú by som chcela zdôrazniť. Hovorili ste tu takisto aj o tom, že tento teda bod je pre vás dôležitý. Hovorili sa tu o demencii, o Alzheimeri, ale aj iných ochoreniach a my sme sa snažili pracovať. Už v roku 2008 sme pod francúzským predsedníctvom sa venovali týmto témam, už vtedy to bola priorita. Ja viem, že to potom vyústili do európskeho programu ALCO, ktorý vlastne skončil v roku 2013. Venovali sme sa tejto problematike a ja by som chcela vedieť, že ako sa tejto téme chcete venovať, pretože mm, asociácie a organizácie sú ochotné spolupracovať. Pán Grote sa tomu venoval, ale ja si myslím, že jednoducho od tých diskusí musíme konečne prejsť ku konkrétnym krokom a chcela by som vedieť, čo v tejto oblasti zamýšľate. Ja už som 22 sekúnd hovorila dlhšie, ako som mala. Pokiaľ ide o obezitu, to takisto nie je bodom programu, hoci je to jednoducho bičo náš, nášho storočia. Súvisí to s ďalšími ochoreniami, súvisí to s desiatimi percentami rozpočtu pre zdravotníctvo, ktoré vlastne idú do bojov proti týmto všetkým ochoreniam. Ako teda chcete k tejto problematike pristúpiť vy? Takže obezita nie je nejakou kozmetickou otázkou, ale je to epidémia, ktorá postihuje stále viacej mladých ľudí. Ďakujem pekne a za GUE ďalší rečník, nech sa páči. Príjemné popoludne, pani ministerka. Pár otázok z mojej strany. Prvá otázka sa týka témy, ktorá už bola spomenutá, zaznela aj v predchádzajúcich otázkach kolegov. A je to otázka zaobchádzania z TTIP. E, my ako parlamentná skupina sme sa už e, vyjadrili že sme proti e, tomuto, najmä čo sa týka tých podmienok, ktoré boli vyrokované. Predovšetkým si myslím, že talianská vláda by sa naozaj mala jednoznačnejšie vyjadriť ohľadom rizik, ktoré toto prináša, najmä v oblasti potravinovej bezpečnosti. A ako talianská poslankyňa sme, aj ďalší sme ešte s tajomníkom Goci mohli hovoriť o TTIP, ako výzva pre Taliansko. Je to téma, ktorá prináša mnohé rizika. E, naozaj to vedie k rizikám v oblasti potrebnej bezpečnosti, ktoré sú pomerne závažné, takže sa vás chcem spýtať, aký je váš názor ako ministerky na zástupcu talianského predsedníctva. Druhá otázka sa týka ženského zdravia. Je to téma, ktorú ste spomínali a je pre vás dôležitá. Je to e, téma, zabezpeky toho, aby práva, ktoré sú, na ktoré sa útočí nielen v Taliansku, ale v celej Európe. Je to dobrovoľné ukončenie tehotenstva v plnej bezpečnosti. Vieme, že v Taliansku e, je ten systém vlastne e, namietok, e, namietok na základe svedomia vlastne vedie k tomu, že niekedy sú ukončenia tehotenstva prakticky nemožné. Chcem sa spýtať, či ako talianské predsedníctvo plánujete v tomto smere konať. Posledná otázka sa týka sa týka o, o bezpečí a zdraví, zdravotných podmienkach a pr- pracovníkov a pracovníčok. Máme tu veľmi veľa rôznych smerníc, ktoré sú častokrát málo zlučiteľné. Odkazujem najmä na na jeden konkrétny prípad. Je to téma, kde ako predsedníctvo môžete konať a je dôležité, je to najmä vlastne otázka tej továrne v Tarante, je dôležité, aby sme takýmto spôsobom hľadali konzistentné riešenie v oblasti e, liečby, starostlivosti a prevencie ochorení e, spôsobených pracovnými podmienkami. A pani Auken za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Vítajte v našich radoch. My sa tešíme na pretože bude mať odhodlanú predsedničku. Ja som tu, pani ministerka. Takže takéto predsedníctvo talianské, my sa na ňo tešíme, bude zamierené na zdravie a na netoxické životné prostredie. Ja sa spýtam to isté, ako sa vlastne spýtal už pán Grote, pokiaľ ide o tie klinické, pokiaľ ide o mm, zdravotnícke zariadenia, kde my očakávame aktívnejšiu angažovanosť z vašej strany a chcela by som spomenúť dve veci. Nebudem teraz hovoriť o tých konkrétnych otázkach kontroly, pretože tam budú autorizačné postupy, ale chcela by som sa spýtať, že keď vy chcete zabezpečiť, že aby výsledky z klinických prieskumov by sa zverejnili verejnosti, ako my už vieme, už z týchto klinických pokusov, ktoré sa mm, robia v farmaceutickom priemysle. Ak budeme mať skúsenosti z tejto oblasti a budeme vedieť, že, sa, že nás nemôže niekto nejako oklamať, tak budeme mať bezpečnejšie postupy. Takto by som to chcela spomenúť aj s tým TTP, ktoré sa tu spomínalo predtým. My vieme, že klinické skúšky, pokusy ktoré vlastne prešli pred voľbami. To je niečo, na čo sa vlastne farmaceutický priemysel sústredil. Oni sa chceli zbaviť e, celej tejto transparentnosti, ktorú sme tu mali. A dúfam, že budeme mať vo vás silného partnera. A potom ešte ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, to sa takisto týka tých klinických testov. Prepačte, pokiaľ ide o zdravotnícke zariadenia a to sa týka toho, že tieto zdravotnícke zariadenia, ako iste neviete, sú vlastne v priamom kontakte s ľudským telom a mali by obsahovať, respektíve nemali by obsahovať žiadne toxické látky, ak sa to teda nedá nahradiť. A tu by sme chceli, aby ste sústredili predovšetkým na mutagény alebo toxicitu, ktorá sa môže objaviť pri reproduktívnom zdraví. My vieme, že tieto veci sú veľmi škodlivé pre ľudské zdravie a preto naša otázka je, že či môžete zabezpečiť to, aby aj takéto toxické látky, mutagény a takéto mutagénne látky neboli iba preskrúmané, ale aby sme sa im teda v budúcnosti vyhli v plnej miere aby to jednoducho nebolo prítomné v tých vysokorizikových zdravotníckých zariadeniach. Ďakujem pekne, pani Aukena, teraz za FDD dostane slovo kolega Pedičíny. Ďakujem pekne. Pani ministerka, podobne ako aj v prípade e, pána ministra Galetieho, vám navrhujem ten istý experiment. To nie je osobná otázka, ktorú kladiem, ale je to otázka, ktorá bola formulovaná e, talianskými občanmi, ktorých tu zastupujem. Takže urobíme taký experiment priamej demokracie. Tá otázka je pomerne lokálna, má to lokálny možno dopad, ale nie je to tak na, prvý, na druhý pohľad, lebo e, zo súvisí so širšími konceptami. Ja e, pochádzam od Terady Fuoky, to je téma, ktorá bola už viacka spomenutá. Žijem e, v oblasti, ktorá je vlastne, kde sa ťaží ropa a 20 rokov pracujem aj zároveň v oblasti onkológie, takže naozaj chápem tento koncept a zároveň chápem to, že toto ani by nemal byť precedens ani nechceme, aby bol e, pre všetky ostatné členské štáty, ktoré sa deje u nás. Takže otázka je nasledujúca. Berúc do úvahy tú extrémnu kritickosť, e, ktorú zaujímajú e, Taliani voči ťažbe ropy, najmä v kampánii Teradifuoky, v Bazilikáte a v, vlastne v Avlabriši, v, na a tak ďalej, keďže to vedie vlastne k mnohým veľkým odpadom a kontaminácii okolia Európska komisia nedávno otvorila eh, konanie o porušení s Talianskom práve kvôli tomu, že vody určené pre ľudskú spotrebu nesplňali minimálne štandardy Európskej únie, najmä čo sa týka kontamináciou flórom a arzénom. Otázka je nasledujúca. Aké sú tie kroky, ktoré talianské predsedníctvo chce zaviesť preto, aby znížilo eh, nárast eh, nádorových ochorení v týchto oblastiach a zároveň vy ste to aj e, naznačili, že to je vlastne snaha propagovať zdravý životný štýl, ktorý bude e, udržateľnejší. My, vás odpo- my vám odporúčame, aby ste vlastne odstránili tie ambientálne dôvody, ktoré vedú k spíročným nadrovým ochoreniam. Inými slovami, aké návrhy e, má talianské predsedníctvo v oblasti pokrytia, 100% pokrytia územia, nielen na národnej úrovni, ale celého európskeho, aby sa registrovali vlastne karcinogénne spúšťače nádorov. Treba si uvedomiť, že e, dochádza k naozaj výraznému narastu nádorov v celej Európe. No a čo chce talianské predsedníctvo spraviť preto, aby e, pozorne sledovali e, akú, aktuálny problém a síce, že kto kontaminuje platí, aby sa tento princíp účinnejšie uplňoval nielen v Taliansku, ale v celej Európe. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým kolegom za otázky. No a teraz dám slovo pani ministerke Lorencin, ktorá zase mala mnoho rôznych otázok. Koľko mám času? 7-8 minút. Koľko budeš e, vládať? Allora, per quanto riguarda eh, la prevenzione, che è un... Takže pokiaľ ide o prevenciu, tak to je vlastne téma, ktorá sa objavuje vo viacerých otázkach, ktoré tu odzneli. Ja som presvedčená, že prevencia je tá strategická zbraň číslo jedna proti chronickým neprenosným chorobám, ale aj pokiaľ ide o prenosné choroby. Takže ak budeme investovať do prevencie, tak by to mala byť predovšetkým priorita pre členské štáty a potom následne pre Európsku úniu. My investujeme zhruba 3% do prevencie a keď to porovnáme s našim rozpočtom, tak zistíme, že to jednoducho nepostačuje, pokiaľ ide o tie potrebnosti, ktoré tu máme. Všetky vedecké štúdie, ako aj všetky problémy poukazujú na to, že predovšetkým chronické neprenosné choroby jednoducho súvisia s tým, že ľudia žijú nezdravým životným štýlom. Či už ide o fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, drog a že možno ľudia v nedostatočnej miere sa venujú športovým aktivitám. My vieme napríklad, že zdravý životný štýl môže mať pozitívny vplyv na ochorenie, ako je diabetes, cukrovka. Takže ak človek každý deň nerobí šport viac ako 30 minút, alebo aspoň 30 minút, tak to môže zaznamenať veľmi pozitívny vplyv na zdravie človeka. Ak by sme postupovali napríklad pri pacientoch e, s cukrovkou, tak by sme jednoducho v Taliansku ušetrili každý rok 3 milióny eur aby títo ľudia zmenili svoj životný štýl a mohli takto pozitívne ovplyvniť svoje ochorenie. Myslím si, že zo strategického hľadiska by bolo veľmi dôležité pre celú Európsku úniu, ak by sme skutočne sa zamýšľali viac nad prevenciou. Primárna aj sekundárna prevencia hrajú veľkú úlohu, napríklad screening a tak ďalej. Ak by sme v takomto zmysle vnímali prevenciu, to znamená ako niečo, čo musíme riešiť z, horizontál, z horizontálnej úrovne, že by to bolo dôležité pre aj ostatné politické opatrenia, tak by to bola taká jasná, rázna odpoveď na ten problém udržateľnosti alebo zlepšenia nášho zdravia v rámci spoločnosti. Takisto je veľmi dôležité, aby sme mali účinnejšie zdravotníctvo, ktoré by bolo konkurencieschopnejšie, hoci máme stále menej zdrojov pre zdravotníctvo. Napríklad minulý rok išli finančné prostriedky do zdravotníctva vo veľa menšej miere ako v predchádzajúcom období. Jednoducho, ak budeme sa snažiť dosúľadiť menej peňazí a lepšie výkony, tak to jednoducho sa nedá. Preto musíme vsadiť aj na prevenciu. A preto je prevencia taká dôležitá. Európa môže v tejto oblasti urobiť veľa. Môžeme hovoriť jedným hlasom, môžeme sa postarať teda o to, že by sa skutočne stalo takou kultúrnou zmenou, že človek by sa začal sám o seba starať. To je taký spoločenský fenomén, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Do toho musíme investovať. Ak prejdeme z 3 na 5 tak to jednoducho už je veľký cieľ, ktorý by sme si mohli stanoviť a dosiahnuť. Mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, ako by sme tento cieľ mohli dosiahnuť. A ešte sú tu aj ďalšie otázky, neviem, kto konkrétne sa pýtal túto, ale ide tu o ten vzťah medzi hospodárstvom a zdravotníctvom. Nejde tu iba o to, že téma životného prostredia horizontálnou témou pre, zdravot, pre priemysel, ale aj zdravie a zdravotníctvo ako také. Správnym spôsobom sa poukázalo na to, že vlastne tento výbor sa venuje práve týmto otázkam. Hovoríme tu napríklad v súčasnosti o termíne health for wealth, čiže zdravie a blahobyt. Musíme sa začať konečne starať sami o seba, o svoj vlastný zdravý životný štýl. Musíme sa postarať o to, aby aj zvieratá, ktoré neskôr jeme, boli zdravé. Musíme sa starať o to, aby naše životné prostredie, ovzdušie a voda boli i zdravé. Musíme k tomu pristupovať tak, aby celý tento proces bol udržateľný. To znamená, musíme sa uberať cestou k zlepšeniu. A to súvisí aj s tými technológiami. Urobili sme skutočne technologický skok v oblasti medicíny, pokiaľ ide aj o oblasť medicíny. A ja si myslím, že to sú vlastne tie body, ktoré potom musíme my zohľadniť a využiť. Ďalšia téma. Ešte sa teraz vrátim k tomu zdraviu ľudí. Hovorilo sa to o obezite, to tu takisto odznelo, to je takisto uh, Eh, téma, ktorá súvisí s prevenciou. Nehovorila som teraz konkrétne o obezite, hoci obezita u nás napríklad nie je až taká vypukla ako v iných krajinách, ale predsa len je to jeden z faktorov, ktorý je veľmi smerodajný a takisto súvisí s nedostatočnou mierou prevencie. Dnes napríklad máme konkrétne výsledky a musíme prevenčne postupovať už pri tehotenstve. Napríklad budúce matky sa vzdelávajú v tom zmysle, robí sa osveta, ako by sa ich výživa, ako ich výživa má vplyv na vlastne zdravie dieťaťa, akým spôsobom to má vplyv na dieťa pri kojení, aký vplyv má záva výživa na deti vo veku do dvoch rokov. Takže to je súčasť celej tejto politiky, o ktorej my spoločne hovoríme nielen na tých početných konferenciách, ktoré tu boli spomenuté, takže budete mať veľa možností prísť do Ríma, to je takisto moje mesto, to nie len Miláno, ale je to vlastne príležitosť pre vás, aby sme sa technicky rozprávali o týchto problémoch. A ďalší, ďalší bod, ďalšia téma, ktorá tu odznela, to je demencia. Áno, je to pravda, už počas francúzského predsedníctva tu bolo, táto téma bola stanovená ako priorita my v decembri počas G8 v Londýne sme hovorili o globálnej stratégii pre riešenie problému demencia. Sú tu takisto akčné plány, to je to určitý stimul, z ktorého sa dá vychádzať a vedecký výskum v tejto oblasti nám vlastne môže priniesť nové poznatky v tom zmysle, aby sme mohli bojovať proti tejto chorobe a proti takým chorobám, ako je napríklad Alzheimer. Bude to trvať veľmi dlho, ale my musíme v tejto oblasti aktivovať všetky naše plány. Takže, a pokiaľ ide o sociosanitárne a zdravotnícke body vo všeobecnosti. A pokiaľ ide o TTIP, to je takisto veľmi dôležitá téma. Treba povedať, že tie rokovania, áno, ako talianská ministerka v New Yorku som sa venovala tejto problematike, rokovanie ako také musí vychádzať z vedeckých výskumov, musí to mať teda vedecký základ a tieto rokovania ako také, treba si uvedomiť, že sú to rokovania a my musíme sa snažiť presadiť naše vlastné štandardy, to znamená tie štandardy, ktoré vedú vždy k tomu, že európske výrobky sú vždy produktami, ktoré majú vysokú kvalitu. My budeme dbať vždy o to, aby naši občania neutrpeli újmu, pretože to je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. Tie vedecké základy potom budú musieť byť ešte vyhodnotené zo strany EFSA. TTIP je veľká príležitosť a ja si myslím, že Európa je dosť veľká na to, aby túto hru mohla skutočne hrať e, v rovnakej úrovni s takým hráčom, ako sú Spojené štáty americké. A pokiaľ ide o štandardy potravín, tak to je téma, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ja osobne som sa tejto téme venovala už v talianskom parlamente, pretože pokiaľ ide o plitvanie potravín, práve v období krízy je niečo, čo sa eticky nedá vysvetliť a vyargumentovať, obhájiť. Takže keď sa zamyslíme nad tým, že ako napríklad narastá chudoba, tak to jednoducho nejde. My vieme, že komisia pracuje predovšetkým na tom, aby prepracovala eh, nariadenie z, ro- z roku 88 číslo 71. aby sa využívali jednoducho uh, tie nariadenia, ktoré sa týkajú napríklad udržateľnosti alebo doby expirácie, aby tie E, potraviny, ktoré jednoducho ešte sú požiteľné, neboli vyhadzované, aby sa tu neplýtvalo, aby sa jednoducho zúročili tieto potraviny iným spôsobom. Takže ako som povedala, je tu viacero otázok, ktoré tu ozneli, napríklad medicínske zariadenia, medicínske výrobky, respektíve ešte v stručnosti niečo, pokiaľ ide tu rezistenciu na antibiotika. Budeme ďalej v téme prevencie. Takže v decembri sa v Ríme bude konať stretnutie zamerané na rezistenciu voči antimikrobiotikám ehm, to je téma, ktorá je naozaj veľmi vážny problém. Je to téma, ktorá sa rozvíja stále viac, najmä na ľudskej strane. To isté platí vlastne aj v oblasti aj potravinovej bezpečnosti. Týka sa to polnospodárstva, zdravia zvierat, ale aj zdravia ľudí. Je naozaj dôležité konať, aby sme dokázali využiť najadekvátnejším spôsobom antibiotika, a alebo aby sme hľadali technické inovácie, ktoré nám umožnia inovovať naše nemocnice tak, aby sme dokázali účinnejšie bojovať proti Eh, šíreniu nových vírov a zároveň, aby sme dokázali podporovať inovácie v sektore vývoja antibiotík. Takže tak, čo sa týka osôb, ako čo sa týka aj zvierat. Ale naozaj sa nachádzame eh, v oblasti, kde je naozaj nevyhnutné vytvoriť nejaké usmerenia pre národné línie, ako aj pre medzárodné e, konanie, tak aby sme dokázali účinnejšie implementovať proces, ktorý je veľmi dôležitý pre bezpečnosť osôb, tak či už ide vlastne o ochorenia ľudí, ako aj o potravinovú bezpečnosť, teraz ďalej zdravotnícke pomôcky. To je téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, veľmi delikátna téma, kde sú pozície, ktoré sú veľmi kontroverzné, moment, e, aktuálny e, legislatívny rámec ukázal svoje výhody, ale má, bol aj predmetom kritiky 26. decembra 2012 komisia e, schválila nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktoré sa venuje práve lekárskym pomôckam. No a parlament posúdil tento návrh v prvom čítaní 2. apríla 2014 a teraz sa uskutočnilo 35 stretnutí skupiny pre pracovné pomôcky počas írskeho, írskeho gréckého a cyperského predsedníctva a e, spoločne sa pripravil plán, v rámci ktorého prostredníctvom e, farmakovigilancie a e, do, systému dohadu by sa mala zlepšiť bezpečnosť a ochrana pacienta. My chceme nadviazať na túto prácu, ktorá bola dosiahnutá v rade aj formou príspevku špecifických technických skupín, ako určite viete. Zaslali sme dotazníky všetkým členským štátom, e, tam čakáme na technické odpovede, takže ako pracovnú metódu sme využívali práve dotazník. Celkovým cieľom je do konca e, jesene definovať text, ktorý bude mať čo najširšiu podporu medzi členskými štátmi a ktorý dokáže zabezpečiť spoločnú pozíciu, ktorá bude presaditeľná na úrovni rady. Ďalej, čo sa týka minist- e, Rady ministrov pre zdravie, e, členské štáty očakávajú ukončenie tejto legislatívnej zložky ešte počas talianského predsedníctva, takže budeme sa snažiť spolupracovať samozrejme pri hľadaní kompromisu, tak aby sme dosiahli ten cieľ, ktorým je zabezpečiť e, text, ktorý bude plnohodnotne podporovaný všetkými a zabezpečí väčšiu mieru istotu pre všetkých, pre všetkých občanov ehm, Európskej únie. Čo sa týka čo sa týka toxických látok, a, e, ktoré majú byť e, v, ktoré môžu byť prítomné v pomôckach, e, tieto zariadenia nemôžu obsahovať toxické, karcinogénne a mutagénne látky, ktoré môžu ohroziť reprodukčné zdravie. To je ehm, téma, ktoré sa venujeme. Ďalej budeme prehlbovať na budúcich stretnutiach o lekárskych pomôckach aj práve túto tému a bude sa to konať v septembri. Sad som sa asi trošička stratila vo všetkých tých otázkach. Ďalej, čo sa týka transparentnosti, čo sa týka experimentálnych, experimentov, teda experimentálnych postupov. Komisia vlastne vytvorila systém šírenia informácií, ktorý je momentálne zabezpečovaný výrobcom pre jednotlivé krajiny v priebehu stretnutie 9. júla talianské predsedníctvo predstavilo špecifickú požiadavku na členské štáty, aby vyjadrili svoj názor na túto informačnú procedúru a zároveň, aby sme posúdili možnosť predlženia povinnosti a záväzkov pre výrobcov, aby sa posúdili všetky dáta daných systémov a treba povedať, že všetky tieto informácie súvisiace s notifikáciou vedú vlastne k vývoju a budovaniu týchto systémov. Návrh bol jednoznačne podporený členskými štátmi v rámci verbálnej deklarácii a, bude predmetom prehodnotenia prípadných neformálnych odpovedí. Dáta budú samozrejme verejné. Potom tu bola ešte otázka, som sa trošku stratila v tých otázkach, lebo ich bolo veľa. Bola tu ešte aha, pred, preskúmanie pred uvedením na trh. Niektoré členské štáty súhlasia, iné ešte mali odlišnú pozíciu, aspoň k dnešnému dňu a snažíme sa vytvoriť nejaký centrálny orgán, ktorý by mal zodpovednosť nad týmto procesom preskúmania. Čo sa týka kritických eh, dispozícií kategórie rizika 3, tu posúdime s inými členskými štátmi prípadnú nevyhnutnosť tohoto mechanizmu, ktorý sa bude týkať e, posudzovania a systému spolupráce notifikovaných orgánov. To je téma, ako som už hovorila, ktorý má vysoký technický charakter. Sú tam niektoré témy, ktoré už boli vyriešené, iné ešte nie a snažíme sa s tým vysporiadať čo najkonštruktívnejším spôsobom a pevne veríme, že sa nám podarí nájsť e, spravodlivý kompromis. Zdá sa mi, že som odpovedala na všetko. Ja si naozaj myslím, že si odpovedal na všetko, hovorí pán predseda. Um, tak pôjdeme teraz ďalej do druhého kola. Poprosíme EPP, kolega Kováček, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, pani ministerka. Ja tiež veľmi vítam talianské predsedníctvo a to, že zdravie je medzi vašimi prioritami. Hovorili ste o prevencii, zdravom životnom štýle, technológiách, všetko veľmi dôležité body, ale treba tiež zaistiť rovnaký, rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti. Mnohí pacienti nedostávajú včas diagnózu a terapiu, nož obmedzený prístup k službám znižuje priemernú, alebo to znižuje ich dĺžku života nerovnosť v zdravotníckých službách vyvoláva migráciu rovnaké medzi pacientami aj medzi doktormi a zdravotníckým personálom. Zdravie je spoločnou výzvou pre celú Európsku úniu, zatiaľ čo všetky členské štáty, to znamená, problém je hlavne veľmi vypuklý v nových členských štátoch. To vidíme na niektorých eh, porúčaniach eh, prijatých na rade v rámci Európskeho semestra pre rok 2014 a myslím, že toto je dobrý nástroj. To, čo povedal kolega Peterle, eh, pre motivovanie členských štátov, aby robili viac v oblasti zdravotníckých reforiem. Moja otázka v tomto ohľade znie, či talianské predsedníctvo by chcelo riešiť eh, problém zdravotnej nerovnosti a dá to na program rady a po druhé, aké sú plány predsedníctva z hľadiska legislatívnej činnosti, hlavne transparentnosti opatrení, regulácii cien zdravotníckých produktov na ľudské použitie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Kovačev. A teraz za SAD kolega Pavel Poc. Ďakujem predseda. Pána, pani ministerka, myslím, že je tu jedna vám jedna palčivá otázka, ktorá súvisí s častým výskytom rakoviny v EÚ a je to otázka endokrinných disruptorov, hlavne otázka definovania kritérií na európskej úrovni špecifickejšie regulatívne kritéria nevyhnutné na reguláciu endokrinných disruptorov a program talianského predsedníctva nie je dostatočne špecifický, čo sa týka endokrinných disruptorov, čiže mohli by ste detaľnejšie opísať, aké konkrétne kroky pripravujete na prijatie, čo plánujete v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Busoj. Budem pokračovať po anglicky. Vážená pani ministerka, ja by som chcel povedať niečo k jednému dôležitému legislatívnemu aktu, ktorý je zablokovaný na rade, a to je smernica pre transparentnosť opatrení regulujúcich ceny lekárskych produktov. Nie len preto, že ja som bol autorom stanoviska pre výbor IMKO, alebo že som krajiny, kde ten zoznam nebol aktualizovaný od roku 2008, ale myslím, že táto e, smernica priniesie lepšiu disciplínu a jasnosť e, do tohto sektora, ako aj do procesu rozhodovania, e, či lekársky produkt bude alebo nebude zaradený na zoznam. Podmienky sú jasné, procesy sú lepšie, transparentnosť sa zvýši. Ako viete, Iniciatíva je zablokovaná na rade a ja vás, sa vás pýtam, aké je stanovisko talianského predsedníctva k tejto smernici. Ak je to pozitívny názor, tak by som vás chcel požiadať, aby ste oblokovali rozhodnutie na rade. No a ja nelúte, že musíte odísť. Ďakujem pekne, pán Buzoj. A teraz pán Kaputo. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani ministerka, predovšetkým chcem poďakovať za veľmi vyčerpávajúce odpovede, veľmi povzbudivé odpo- odpovede, ktoré ste dali kolegom. Ja by som chcel položiť dve otázky. Jedna sa týka tzv. rizík vyplývajúcich z Wi-Fi. Podľa niektorých novinárov stále viac rozšírená e, bezdrôtová sieť e, vedie k tomu, že expozície na mikrovlny alebo mikrožerenie e, môže byť nebezpečné pre ľudské zdravie. A zároveň to môže viesť aj k fámam o tom, že dokument, ktorý je klasifikovaný prísne tajným a 350 strán a je známy ako dohoda o medzinárodnom sympóziu výskumníkov z roku 2014, na základe ktorého VHO e, uznala možné e, choroby v oblasti e, plodnosti, mozgovej činnosti a iných karcinogénnych javov, ktoré môžu byť spojené práve s bezrotovou sieťou. Chcem sa teda spýtať, na to, či talianské predsedníctvo plánuje v rámci svojej aktivity propagácie zdravých životných štýlov alebo zdravých životných modelov a zároveň aj v rámci prevencie respiračného chorenia rakoviny. E, aj ďalšie skúmanie tohoto návrhu. E, v tomto smere naozaj e, sa chcem spýtať, či talianské predsedníctvo plánuje šíriť tieto dáta, overiť ich, overiť ich platnosť alebo dôveryhodnosť a zároveň aké iniciatívy plánujete prijať preto, aby sme dokázali ochrániť zdravie vo všetkých členských štátoch, najmä z oči voči tomuto konkrétnemu problému, ktorému čelíme. Ďalšia otázka, ktorú chcem spomenúť, súvisí s registrom nádorov. Týka sa to práve rozšírenia počtu nádorov v celej Európe. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitý a mal by súvisieť tak s mapovaním, ako je prevenciou. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo Jozef Favia. Grazie, prezidente. Buongiorno. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludne, pani ministerka. Vitajte medzi nami a ďakujeme za vaše vystúpenie. Budem pokračovať po anglicky. Ďakujem pekne. Už sme verejného zdraví krajinách, ktoré eh, boli postihnuté krízou, hlavne Portugalsku. Narastá počet nákazlivých chorôb, no a čo hovorili eh, o teda prenosných chorôb, my eh, ste hovorili o príčinách úmrtí, no a indikátory ako vysoké vysoké, vysoký počet sebevrážd, úzkosti a depresí. No a súčasne vládne výdavky vo väčšine členských štátov klesli. No a platby, spoluplatby a spoluúčasť narastá, čo bude, môže viesť nerovnosti poskytovaní zdravotníckých služieb. A vážená pani ministerka, ako vnímate úlohu úlohu talianského predsedníctva v tejto oblasti? Čiže je tu možná výmena lepších stratégií, prevencii chorôb, ako ste povedali, zdravie našich občanov je otázka, o ktorej sa nedá rokovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa kolega Gardíny. Ďakujem pekne. Veľmi stručne, pretože tu je naozaj strašne veľa vecí, ktoré zaznelo. Takže ďakujem pani ministerke za toto stretnutie. Naozaj si myslím, že to je postup, ktorý, alebo ten postup, ktorý tu predstavila, je naozaj v súlade s tou líniou, ktorú um, ktorú naznačila pre, VHO aj, pre Európu aj VHO vo svojej správe ktorá bola e, publikovaná 5. júla ohľadom e, napríklad neprenosných ochorení. To je téma, ktorá je veľmi citlivá, prerezová a pociťujú kraj, kolegovia vo všetkých krajinách, pretože sú to dáta, ktoré sú naozaj alarmujúce v súvislosti e, s touto správou a je to naozaj niekoľko bodov, v rámci ktorých sa treba sústrediť na prevenciu, na upriamiť väčšiu pozornosť na to, ako obmedziť šírenie takýchto chorôb. Je to jedna zo základných eh, príčin úmrtí a priskorých úmrtí a dlhodobých ochorení. Toto by mala byť jedna zo základných priorít, ktorým sa budeme venovať najmä pre talianské predsedníctvo a pre všetkým tento bod, o ktorom hovoríme. Eh, predstavovali sme aj návrh o prioritách EPP o tejto, v tomto smere. A je tu jeden, eh, jeden návrh, dotýkajúca témy, ktorá aj ako už parlament preukázal počas predchádzajúceho legislatívneho obdobia, je pre nás veľmi dôležitá. Je to vlastne smernica o cezhraničnej pomoci. Ako určite vieme, to je téma, ktorá je spojená s akousi dlhodobou víziou, ktorá, ktorá sa snaží nájsť nejakú možnosť pre väčšiu racionalizáciu a hovorím aj téme, ktorú ste spomenuli vy, je to téma ochrany verejného zdravia v Taliansku, je to otázka racionalizácie, ktorá by umožnila úspory napríklad v malých krajinách, ktoré nemusia mať nevyhnutne všetky špeciálne centrá pre veľ, veľmi špecializovanú liečbu rôznych eh, chorôb a takýmto spôsobom by sa mohla vlastne racionalizovať liečba a znížiť náklady. Takže Mm, neviem či v Miláne alebo niekde sa bude konať stretnutie Rady ministrov zdravotníctva. Možno by bolo dobré, keby sa aj s poslancami Európskeho parlamentu, to je v tomto aktívne, aby sme sa o tomto mohli e, porozprávať, aby sme mohli vlastne túto smernicu, ktorá sa veľmi páči Európskom parlamentu aj občanom, ale naráža na problémy na úrovni rady. Či by sme teda mohli posunúť túto tému dopredu a minimálne teda pre našu e, krajinu by bolo dobré hľadať spôsob, ako prekonať tento problém a zároveň ako posunúť dopredu túto smernicu, ktorá je naozaj veľmi dôležitá a uberá sa tým správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem tebe a teraz e, pani kolegyňa Kiniši. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda a ďakujem aj pani ministerke za veľmi pozornú prezentáciu talianského programu v oblasti zdravotníctva. A chcem ešte špecifickejšie zaďakovať za to, tú, tú, tú hĺbku a, a rozsah odpovedí na tie otázky, ktoré tu boli. Jedna otázka, ktorú chcem položiť aj ja, je to téma, ktorú, ktorej ste sa už venovali vo vašom úvodnom vystúpení. Je to téma, že počas posledného apríla Európsky parlament ukončil prvé čítanie návrhu nariadenia o úradných kontrolách eh, v rámci potravinovej siete. Je to samozrejme veľmi komplexný návrh, ale mimoriadne dôležitý, pretože zabezpečuje eh, bezpečnosť našich potravín. No a tento, v rámci tohoto návrhu sa chcem spýtať, eh, predsedníctva, aké iniciatívy chcete zaviesť preto, aby sme napredovali v tejto téme na úrovni rady Eh, kde eh, máte teraz šancu iniciatívne tieto témy posúvať ďalej a eh, to je téma, ktorá je nevyhnutná preto, aby sa zefektívnili kontroly prierezovo v rámci celého potravinového reťazcu a aby sa presadil de minimis štandard. Chcem sa spýtať predsedníctva, či plánuje potvrdiť alebo vlastne schváliť pozíciu Európskeho parlamentu, aby bola frekvencia kontrol harmonizovaná v celej Európe. Ďakujem pekne. Teraz kolega, kolegyňa Evi. Grazie molte. Uh, Dunque io volevo riferirmi a... Ďakujem pekne. Ja som sa chcela sústrediť na politiku úsporných opatrení a chcel by som povedať niečo k štatistickým štúdiám, eh, ktoré, ktoré hovoria, že sú veľké rozdiely v zdravotníctve medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi Európe. V Taliansku je tiež veľmi veľa príkladov v talianskom zdravotníctve, v Lombardsku, kde sú veľmi orientovaní na zisk a nie na poskytovanie služieb, aj keď je to e, základné právo základné právo pacientov. No a zdravotníctvo a zdravie je zrazu nejakým obchodným modelom. Nemyslíte, že sme sa mali zamyslieť aj nad menovaním generálnych riaditeľov, čo vedie k zlepšeniu celého systému. Myslíme, že korupcia nemôže nemôže narúšať nejak právo na zdravotnícke služby. Okrem toho by som chcela ešte zdôrazniť a pripomenúť, že existuje iniciatíva európskych občanov Stop Vivisection a mňa by zaujímalo, akú pozíciu bude mať talianské predsedníctvo. Ďalší príspevok kolegyňa Pilar Ajuzo Ďakujem pekne, pani ministerka. Ja by som vám chcela pripomenúť pripomienku pani Grostet, ktorá ma to požiadala, ale súhlasím s ňou. Už niekoľko rokov pracujeme na legislatíve v farmaceutickom priemysle, no a veľmi neefektívne sa, sa Takže to napríklad Francúzsko a Taliansko schválilo národné zákony, ktoré umožňujú používanie zdravotných prípravkov mimo zoznamy a pritom to nie je autorizované agentúrou. Pre ličiva je to v dispozícii pacientom tak francúzským ako italianským, to znamená nebezpečný precedens komercializujú sa produkty, uvádzajú, si, uvádzajú sa produkty, ale pritom to nie je na terapeutické účely. Znamená to ohrozenie bezpečia, pretože lekári mimo schvalovací proces nesplňajú prísne štandardy, ktoré sa posudzujú pri schváľovaní nových produktov. A pritom sa obmedzuje prístup pacientom k istým typom produktov, ale hlavne je obmedzená možnosť pre ďalší výskum a vývoj. Budete žiadať od komisie, aby používala prísnejšiu politiku čo sa týka legislatívnych legislatívy jednotlivých členských štátov. No a ešte posledná pripomienka. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani ministerka za vašu prezentáciu. Potrebujeme harmonizovať ale chcel by som sa spýtať, pani ministerka, ako chcete posilniť európsku platformu pre zriedkavé choroby, sociálne náklady, aj keď postihujú len veľmi nízku, nízku časť populácie, je to veľmi veľkou záťažou pre rozpočet. A ďalšia vec, či sa budete zaoberať veľmi reštriktívnymi ustanoveniami o transpozícii smernice o testovaní na zvieratách. Touto transpozíciou sa zhoršuje situáciu v Taliansku, pretože vieme 97% zvierat na výskum to sú myši a potkany, ale transpozíciou smernice Taliansko v podstate dostalo, ich dal do jednej kategórie s väčšími zvieratami. A to veľmi skomplikuje výskum v Taliansku. Pozrite sa len na trápenie farmaceutických firiem a tiež univerzít. Ďalšia vec to, čo povedal pani Gardini o cezhraničnej starostlivosti. Nemyslíte, že to môže viesť k humanizácii tak aby sme sa vyhli zdravotníckému e, turizmu. No. Ďakujem pekne, Aldo. Zdá sa, že žiadne ďalšie žiadosti o slovo nie sú, takže slovo má pani ministerka teraz, aby mohla odpovedať na všetko to, čo tu zaznelo, ak je to vôbec možné, na všetky tie otázky, ktoré kolegovia povedali. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za tie otázky. Musím povedať, eh, že všetky vlastne reagujú na tie naše aktivity, ktoré máme, či už na úrovni členských štátov, alebo či už na úrovni programu talianského predsedníctva. V každom prípade začala by som tým, že sa budem venovať téme cezhraničnej zdravotnej pomoci. To je jedna z tých tém, ktoré zazneli. Bola tu schválená smernica o cezhraničnej pomoci. Mnohé členské štáty na tom pracujú, na jej transpozícii. Myslím si, že to bude naozaj veľmi dobrá možnosť eh, cezhraničného charakteru, ako spolupracovať, najmä preto, aby sme dokázali podporiť ten celkový koncept Európy. Ak nad tým porozmýšľate, tak táto smernica o cezhraničnej pomoci je prvá smernica, ktorá sa reálne venuje konkrétnym ľuďom v Európe. Čiže ľuďom, občanom, ich právam nielen z ekonomického pohľadu. Je to vlastne naozaj taká welfareová smernica a to je naozaj vynikajúca inovácia, vynikajúci krok vpred. Samozrejme, všetky tie smernice, ktoré prenášajú veľké inovácie, tak e, tie musia byť implementované a musia byť um, presadené čo do implementácie. Som presvedčená, že táto smernica má v rámci svojich, e, svo, svojich e, textov alebo v spôsobe, ako bude e, vlastne presadzovaná v členských štátoch, ak môžem použiť tento lekársky výraz, má protilátky na to, aby sme zabránili tomu, že táto smernica bude využívaná len ako nástroj na nejaký zdravotnícky turizmus a prípadné špekulácie má v sebe naozaj vynikajúci potenciálny, vynikajúci reformný potenciál. Predstavte si Európu ako veľký priestor, v rámci ktorého si môžete vlastne eh, riešiť vzácne chorobie, neobvyklé patológie a my všetci v našich krajinách veľmi dobre vieme, že máme potrebu koncentrovať e, niektoré e, výskumné a lekárenské centra na, veľké, na veľmi špecifické témy, keďže vieme, že špecifikácie na národnej úrovni nestačia, potrebujeme medzinárodnú špe, špecifikáciu. Ak nie na kontinentálnej, tak, tak častokrát aj na e, globálnej úrovni. Takže to je obrovský priestor pre rozvoj, pre výskum a pre záruky pre našich občanov dá nám to väčšie, lepšie možnosti pre liečbu a to je veľmi dôležité. Takže ako e, som už hovorila, e, to môže samozrejme viesť k istým problémom pri e, tarifných rozdieloch a pri zdravotnom turizme. My urobíme počas, urobíme počas novembra budeme organizovať dôležité podujatie. Má to byť 6. a 7. novembra a bude sa konať v Benátkach, takže ospravedlňujem sa, že to nemôže byť v Miláne, bude to v Benátkach, kde Ehm, budeme sa snažiť maximálne sústreďovať na túto tému, samozrejme aj s členmi rady, ale ak chcú aj členovia parlamentu prísť, budeme radi a budeme diskutovať o veľkom potenciále a zároveň o tom, ako túto smernicu presadiť vo všetkých členských štátoch čo najlepším spôsobom. Vždy vlastne počas tejto konferencie sa budeme venovať čo najkomplexnejšie aj téme nádorov. Takže Máme tu takú možnosť eh, vysporiadať sa s touto témou eh, v oblasti inovácií a zároveň aj v rámci toho istého podujatia. Čiže tak ako sa bude diskutovať cez hraničnej starostlivosti, budeme diskutovať aj o nádoroch. Ďalej, čo sa týka otázky nádorov, zostávame v oblasti nádorov. Tu bola otázka, ak sa nemýlim, trochu sa mi stratila. Dobre, pôjdem ďalej a spomeniem si. My sa chceme vysporiadať aj s témou dopadu nádorov, diskutovať o celkovom rozšírení a o súčasných a budúcich stratégiách prevencie a zároveň akým spôsobom posudzovať výsledky um, takýchto stratégií. Veľa predčasných úmrtí, to je téma, ktorá je veľmi dôležitá. Veľa, veľa sa dá zabrániť ak sa eliminujú niektoré rizikové faktory, ako je nadváha, fajčenie, ehm, nadmerná spotreba cukrov, solej, alkoholu, podpora spotreby ovocia a zeleniny, podpora zdravého životného štýlu, fyzických aktivít a tak ďalej a ako predsedníctvo vždy zdôrazňujeme investície do prevencie a zdra, podpory zdravého životného štýlu, ale aj stratégie, ktoré budú podporovať diagnostiku, včasnú diagnostiku, ako som už hovorila, a zároveň, ktoré budú e, riešiť rozdiely medzi dostupnosťou a prístupnosťou diagnóz. Ekonomická kríza mala aj vplyv na disparitu medzi diagnostickou dostupnosťou a teda tie ťažkosti, na ktoré narazajú členské štáty v oblasti prevencie sú s týmto spojené. No a zároveň v tomto smere um, myslíme aj napríklad na možnosť robenia vakcinačných kampaní v tomto smere. Ďalej čo sa týka inovácií a udržateľnosti. Udržateľnosť e, to nemá len svoj ekonomický plán ale, alebo ekonomický rozmer, ale je to aj súčasť zdravotníckého systému, o ktorom som vám už hovorila a zároveň to súvisí s kapacitou členských štátov, aby podporovali technologické inovácie. My sme e, sa už počas neformálnej rady ministrov venovali práve tejto téme. Je to téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá pre rozvoj zdravotníckých politík na najbližšie obdobie pre naše krajiny aj pre Európsku úniu ako takú, ale je to téma, ktorá je veľmi dôležitá aj pre konkurencieschopnosť na európskej úrovni. A tu naozaj ako zdravotnícky systém e, sa pres, máme tu presah na ostatné e, systémy, na systém e, podpory vedy a výskumu a rozvoja. Pretože ekonomická kríza, okrem toho, že spôsobila menší, do, menšiu dostupnosť e, k diagnostike a k liečbe, viedla aj k tomu, že došlo k obmedzeniu prostriedkov na vedu, výskum a rozvoj. Budeme práve o tomto diskutovať a síce akým spôsobom, aké stratégie vytvoriť preto aby sme dokázali zvýšiť mieru inovácií v našich zdravotníckých systémoch a výskumných systémoch, tak aby sme zabezpečili to, že inovácia bude zagarantovaná pre našich občanov. Z tohto pohľadu si myslím, že naozaj sa nachádzame pred výrazným zlepšením. Európa vždy dávala svojim občanom, keď sme sa, odkedy sme sa teraz zjednotili, odkedy začalo to veľké obdobie mieru, vždy sme dávali našim občanom záruky, že majú prístup k tým najlepším možným liečbám, ktoré sú dostupné na globálnej úrovni. Dávali sme im dostup, prístup k maximu e, technologických inovácií. Dokázali sme zabezpečiť vysoké štandardy, aj štandardy kvality, aj kultúrne štandardy, ale aj ekonomické štandardy pre Európu. Sú to štandardy, ktoré zabezpečujú konkurencieschopnosť, voči krajinám BRICS alebo USA. Čiže musíme nájsť nový model rozvoja a zároveň zabezpečenia prístupu k inováciám, prístupu k inovovaným formám liečby a to je mala byť téma, ktorej sa budeme venovať v rámci Európskeho semestra aj na neformálnej rade. E, ďalej, italianské predsedníctvo pripravilo tento projekt záverov Rady ministrov aj v spolupráci s komisiou a e, v rámci, bola to veľmi užitočná spolupráca, pripravili sme dokument, ktorý e, by mal stimulovať rozvoj a mal by umožniť vlastne prenos vedeckého výskumu do praxe, tak aby sme e, uspokojili vysoké štandardy reglamentácie, reglamentácie, aby sme zároveň zabezpečili adekvátnu dostupnosť liečby a zároveň to bude udržateľné aj pre zdravotnícke systémy v Európe. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý bol spomenutý, je ten, ktorý sa týka transparentnosti. E, smernica o transparentnosti a cenách. E, je to smernica, ktorá je mimoriadne dôležitá, ktorá zabezpečuje minimálne procedurálne požiadavky a zabezpečuje transparentnosť národných opatrení, zároveň fixáciu cien a rozhodnutia o preplácaní. E, je to téma, ktorá zabezpečuje dostupnosť trhu a podporuje rozvoj e, nových liečiv. Ako dobre viete, táto téma má prvky, ktoré sú ktoré sa nenachádza, kde sa nenašla podpora medzi všetkými členskými štátmi. No a práve preto e, pracujeme na tom, aby aj v svetle vlastne výsledkov posledného stretnutia Rady ministrov, aby sme vytvorili dokument, ktorý bude sumarizovať pozície jednotlivých členských štátov a bude nahlasovať prípadne odlišné pozície, tak aby sme dokázali vytvoriť objektívne realistické riešenie a mali e, vlastne na pamäti politické možnosti alebo mantinely pre rokovanie. To je téma, ktorá bude, by mohla posunúť ďalej e, rokovanie o smernice, na to budú podmienky. Možnosť revízie aktuálnej smernice by mohlo byť e, kritickým momentom súvisiacim s procesom definície cien pre, e, prepla, pre preplácanie alebo uhrádzanie liečiv, najmä čo sa týka e, napríklad e, liečiv, ktoré súvisia s hepatitidou B, to môže byť taký prvý dramatický príklad. Analizujeme túto tému, robíme to s členskými štátmi a to aj v svetle novej kritiky, ktorá tu bola prednesená a snažíme sa nájsť riešenie, ktoré bude čo najviac podporované zo strany všetkých. Otázka súvisiaca s experimentáciou na zvieratách, s experimentami na zvieratách a síce stop vivisection je naozaj dôležité rešpektovať normy, ktoré, e, za, ktoré bojujú za najmenšie možné obetovanie zvierat vo výskume. Takže v tejto smernici e, sme urobili veľký kus práce. No a samozrejme ide o veľkú otázku, ktorá musí byť odpovedaná. Čo sa týka otázky ohľadom off-label, a to je téma, ktorá je veľmi dôležitá. E, sme presvedčení, že je tu potreba, aby sme e, uplatňovali normy z regulačného pohľadu, najmä preto, lebo tie na prvé miesto kladú bezpečnosť občanov. Takže bezpečnosť je pre nás tá prvá priorita, najmä čo sa týka predsedníctva, aj čo sa týka môjho pohľadu ako ministerky. Samozrejme, jednotlivé členské štáty v rámci subsidiarity môžu aktivovať tieto systémy off-label, ak budú rešpektovať bezpečnostné podmienky a zároveň ak vykonajú procedúry, ktoré k tomu musia smerovať, najmä v oblasti experimentácie klinických skúšok, e, ktoré musia overiť regulačné agentúry. Takže toto je téma. Všetci samozrejme sa e, spoliehame na vysokú prioritu, ktorú dávame bezpečnosti, bezpečnosti pacientov v rámci klinického skúšania. Čo sa týka otázky pána poslanca Kinišiho. E, snažíme sa brať do úvahy potreby spotrebiteľov v oblasti potrebnej bezpečnosti a zároveň toho, aby sme dokázali zabezpečiť bezpečnosť v rámci celého potravinového reťazca. E, treba mm, presadiť legislatívu, ktorá má vyššie úrovne bezpečnosti, to nestačí, ak nebudú zabezpečené harmonizované štandardy kontrol a zároveň dobre definované číslo počtu kontrol, ktoré budú postavené na základe analýzy rizik. Ehm, potraviny sa so predávajú v celej únii, takže je naozaj nevyhnutné, aby všetky členské štáty, aj ehm, aby sme sa vyhli narúšaniu jednotného trhu, realizovali tie isté kontroly na základe tých istých usmernení. Takže sa snažíme naozaj dosiahnuť koncenzus na úrovni rady, aj, aj hoci pozície dnes môžu byť veľmi odlišné, ale myslím si, že otázka bezpečnosti potravín je téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá a veľmi relevantná a záleží na nej všetkým. Takže preto je veľmi dôležité nájsť spôsoby, ako harmonizovať odlišné pozície. Tým som aj skončila. Grazie, permettete... Ďakujem pekne, v mene všetkým vám chcem poďakovať. Pani ministerka Lorencin, eh, predsednička Rady ministrov, za vašu ochotu, aj za to, že ste boli ochotná, alebo že si bola ochotná odpovedať na toľko otázok, ktoré tu zazneli. A to vo veľmi stručnom čase. Takže ďakujem všetkým veľmi pekne. No a ukončujem stretnutie. Zajtra je stretnutie koordinátorov, pripomínam. 3. septembra bude celodenné stretnutie nášho výboru. Takže všetkým ďakujem a prajem príjemný večer.